v tomto parlamente eh, a preto je to mm, prvýkrát, čo po eh, v európskych voľbách e, e, bude prednášať e, tento prejav predseda komisie, ktorý ho odlosoval parlament. Zriedka je prejav tak, s takým napätím očakávaní v tomto parlamente a mali by sme byť dnes hrdní na to, že tento prejav k stave únie prednáša predseda komisie, ktorý bol zvolený do svojho úradu e, novým e, konaním, a to e, konaním, ktorý zdemokratizoval našu uniu. A to je dnes ráno tiež príležitosťou podujatím pre eh, oslavu európskej demokracie a my teraz eh, stojíme eh, pred krízou utečencov a pri boji s ťažkou hospodárskou situáciou v niektorých členských štátoch a tiež E, vojny, ktoré sú pred našimi prahmi, nás nutia k tomu, aby sme e, to e, vyriešili s príslušnými riešeniami. Tiež to je debata o pracovných vzťahoch medzi komisiou a parlamentom. No, tiež je to čas, kedy oba týmy týchto inštitúcií môžu ukázať, že Eh, sú to eh, orgány spoločenstva a eh, že sú pripravení svoje výzvy zvládať v duchu spoločenstva. Jean-Claude Juncker dnes ráno po príklad tejto funkcii predniesie správu k stave únie. Pán predseda Juncker, teraz vám dávam slovo aby ste prednesli tie návrhy, ktoré máte pre Európsku úniu v Dome Európskej demokracie tu v Európskom parlamente. Pán predseda Juncker, máte slovo. Sehr verehrter Herr Präsident. Vážený pán predseda, pán predseda rady, dámy a páni poslanci. Je to pre mňa príjemnou povinnosťou a nielen povinnosťou, ale aj potešením, keď ako predseda Európskej komisie poprvýkrát v mojom krátkom živote prednášam prejav k stave Európskej únie tu v ehm, tomto parlamente. Ja som ako luxemburský premiér často, myslím, že 20 krát, eh, prednášal eh, prejav k stavu eh, národa a vždy mi povedali, že to bolo dobre čo do retoriky a intonácie a čo do obsahu to bolo rozbité, rozrobené, ale to bolo dávno a myslím, že aj teraz v tomto parlamente sa mi to môže stať. E, ja e, som e, ten prejav nevypracoval za normálnych okolností, ale ja sa budem snažiť, aby som tento prejav úspešne prednesol a tento prejav sa predkladá počas rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, e, ktorá určuje pravidla, podľa ktorých e, Európs- predseda Európskej komisie v prvej polovici septembra e, musí predniesť prejav v parlamente k tomu, čo bolo vykonané, vypracované, urobené za posledného pol roka a čo v nasledujúcich e, mesiacoch e, ešte máme pred sebou. Ide o priority budúcej práce Európskej komisie a e, z časti aj Európskej únie. A za týmto účelom som prednesol priority Európskej komisie v písomnej forme predsedovi parlamentu aj predsedovi rady a tiež e, som e, tento e, dokument preložil do vášho parlamentu a tiež som ho doplnil o rozpracovanie desiatich priorít, ktoré predstavujú prácu komisie. Ja nebudem všetky tieto otázky dnes preberať, ale odkazím vás na eh, písomné podklady komisie, a, ktoré pod, som podpísal ja a podpredseda komisie, pán Timerman, sa tiež vás chcem odvo- odkazať na eh, sprievodné dokumenty, ktoré to ďalej eh, vysvetľujú som prvý predseda Európskej komisie, ktorý nie obchádzkou, ale e, priamou cestou prostredníctvom volieb a odhlasovania v Európskom parlamente bol zvolený do svojho úradu. Od začiatku aj e, pri e, moj, e, moj, mojom kandidátskom prejave v parlamente 14. júla minulý rok som jasne povedal, že komisia, ktoré predsedám, bude politickejšia komisia a teda predseda tejto Európskej komisie. z vodu um, procesne-demokratického prebehu jeho menovania bude tiež politickejším predsedom. Keď hovorím politicky, tak mám na mysli e, výslovne politicky e, v tom e, dôstojnom zmysle slova. Nemám rád francúzsky výraz politici. My, vy a ja sme politikmi. Keď hovorím politicky, tak to neznamená, že všetko chceme politizovať, ale chcem tým e, vyjadriť, že e, som presvedčený, že teraz nie čas e, bežnej práce a bežného konania a preto vás prosím, Tak vás srdečne prosím, eh, aby eh, ste eh, sa nedržali toho a nepočali, ako často ja ehm, poviem slovo sociálny. Moje slovo je plné sociálneho cítenia, aby ste nepočítali, ako často poviem udržateľný, ako často mm, poviem sociálna ekonomika, ako často poviem rozpočtová uh, Toto je čas úprimnosti a čas na viac úprimnosti v Európe, eh, ktorý teraz prišiel a preto je to prejav o veľkých otvorených ehm, európskych otázkach, s ktorými je Európska únia konfrontovaná a na tieto sa budem teraz sústrediť. Naša Európska únia hoci e, sa neprikláňam ku pesimizmu, e, sa nenachádza v dobrom stave. Nemá zmysel, aby predseda komisie e, zástupcom Európskej komisie a zástupcom európskeho ľudu, európskych národov, tu rúžovými farbami kreslil ilúzie. Európska únia nie je v dobrom stave, chýba Európa tejto Európskej únie a e, chyba únia tejto Európskej únie. A to chceme zmeniť. A to musíme zmeniť teraz. Spoločnou silou a úsilím to e, nám káže mandát, ktorý e, sme dostali od európskych voličov a to tiež nám káže poverenie posledne, ktoré som dostal od tohoto parlamentu. Neviem, prečo e, ste nervózni, keď hovorím o Európskej únii. No, no. You can interrupt me from time to time. Môžete ma z času na čas e, prerušovať, ale nebudem vždy reagovať na to, čo hovoríte, pretože to, čo hovoríte, je na nič hodné. Uh, pán predseda, dámy a páni, bez ohľadu na to, aké pracné programy alebo legislatívne programy nám hovoria, prvá priorita dnes je a musí byť kríza utečencov. Od začiatku roka skoro 500 tisíc ľudí sa vydalo do Európy a sa dostalo do Európy. Veľká väčšina z nich e, uteká zo Sýrie, e, od teroru islamského štátu e, Líby alebo dikta túre v Eritreji. Najviac postihnuté členské štáty sú Grécko, kde viac ako 200 tisíc utečencov, Maďarsko, kde viac menej 150 tisíc a Taliansko, kde je 120 tisíc. Tieto čísla sú pôsobivé. Niektorých dokonca aj vylakali. Ale teraz nie je čas na to, aby sme sa zľakli je na čas, aby sme boli odvážni, rozhodní, aby Európska únia konala a aby konali členské štáty a jej inštitúcie. Predovšetkým, predtým ako budeme uvažovať o ďalších záležitostiach, musíme hovoriť o, o humanite a ľudskej dôstojnosti pre Európu je to aj otázka historickej spravodlivosti. My, Európania, a my sme tu všetci Európania, v poriadku. Nevadí. E, beriem na vedomie, že nie ste Európan. Dobre ste to povedali, ale nie je to správne. Nie je to čas na to, aby sme sa zľakli. Je to čas na to, aby sme e, e rešpektovali e, e, e, ľudskosť a ľudskú dôstojnosť. Predtým, ako ma prerušili, som chcel povedať, že musíme si všetci pamätať, že Európa je kontinent, kde takmer každý e, kedysi v dínach bol utečencom. Naša spoločné dejiny sú poznačené miliónmi Európanom, ktorí utekali pred e, náboženským alebo politickým prenasledovaním pred vojnou, diktatúrou a utlačaním. Hugenoti e, v 17. storočí utekali z Francúzska. Židia, Sintovia, Romovia a mnohí ďalší utekali z Nemecka počas E, nacistickej vlády v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Španielské republikáni utekali do utečeneckých táborov na juhe Francúzska koncom 30. E, rokov minulého storočia, potom ako boli porazení v občanskej vojne. Maďarskí e, revolucionári utekali do Rakúska aj do iných štátov. To sa dialo všade v Európe po povstaní potom, ako povstanie proti e, e, komunistom e, potlačili sovietské tanky v roku 1956, Česi, slovenské občania hľadali azyl v iných štátoch, vrátane mojej krajiny po potlačení Pražskej jary v roku 1968. Stovky tisíc E, ľudí boli nutení opustiť svoje domy počas a po e, vojne v Jugoslávii na konci minulého staročia. To nebolo e, pred staročiami, ale to bolo v poslednom desaťročí 20. storočia. Vary sme zabudli, že že viac e, ľudí s prezviskom McDonald's, ktorí žijú v Spojenom štáte, viac ako v samotnom Škótsku. A e, e, je veľmi veľa o Nilsovcov, ale o Mersivcov v Spojených štátoch. Je ich podstatne viac ako v Írsku. Zabudli sme vari na to, že 20 miliónov ľudí polského pôvodu žije mimo Polska v dôsledku politickej ekonomickej emigrácie po zmene hraníc e, na nutenom e, presídlovaní e, po udalostiach zložitých dín Polska. Zabudli sme, že po druhej svetovej vojne 60 miliónov ľudí sa stali utečencami v Európe. A to bolo v dôsledku týchto otrasných európskych skúseností. A, a v roku 1951 s, E, e, ženevský dohovor e, zaručil právo na ochranu ľuďom, ktorí utekajú pred totalitou a utlačením. My, Európani, môžeme nikdy zabudnúť, prečo poskytnutie útočiska a zabezpečenie základných práv je tak dôležité. Základné právo na azyl je jedným z najdôležitejších Eh, jedno z najdôležitejších európskych a mm, eh, medzinárodných hodnôt. Nesmieme na to zabudnúť. I've said povedal som v tomto parlamente, hovoril som to aj inde v minulosti, že Veľmi mm, zriedkavo sme e, hrdí na e, európsky projekt a spoločné dedičstva. Napriek našim slabostiam, e, zraniteľnosti, musíme si uvedomiť, že po celom svete Európa sa vníma ako miesto pre azyl a útočisko. Práve dnešná Európa predstavuje nádej, a miesta stability e, e, v očiach ľudí na Blízkom východe aj v Afrike. A musím zopakovať, že to je vec, e, ktorej sa nesmieme báť a musíme byť na to hrdí. You have today Dnešná Európa, vážené dámy, e, e, e, vážení páni, napriek viacerým rozdielom medzi členskými štátmi je zďaleka najbohatším miestom a najstabilnejším kontinentom po celom svete. Európska integrácia, európska štruktúra, Európska únia musí presvedčiť, že sme miestom mieru, stabilita. Musíme byť na to hrdí Máme prostriedky na to, aby sme pomohli eh, ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, terorom a utlačaním. Viem, že viacerí eh, budú chcieť povedať, že to je síce fajn, ale Európa nedokáže prijať všetkých. Je to pravda, že Európa nedokáže eh, rozmiestniť všetkých nešťastných z celého sveta. Ale buďme úprimní a vnímajme veci Ehm, v súvislostiach je nepochybne ehm, tu veľký počet mm, utečencov, ktorí teraz prichádzajú do Európu. Napriek tomu predstavuje iba 0,11 ehm, celej populácie Európskej únie v Lebanone na utečencov prípada 25 obyvateľov krajiny na ktorú prípada iba jedna petina bohatstva v porovnaní s Úniou. A kto sme, aby sme nerobili takéto porovnávania. Buďme e, úprimní a jednoznační, keď e, oslovujeme znepokojených občanov pokiaľ e, pokračuje vojna e, v Syrii a e, je tu teror v Líbii, utečenecká kríza nezmizne. Môžeme budovať steny, ale nebuďme demagogmi. Svet pokiaľ svet okolo e, nás je e, zničený. Zaplatíte akúkoľvek cenu, aby ste utekli. Neexistuje žiadne more, žiadna hranica, ktorú by ste neprekročili. Pokiaľ utekáte pred vojnou, e, barbarstvom a tzv. islamským štátom, bojujeme proti islamskému štátu. A prečo nie sme pripravení E, prijať tých, ktorí utekajú pred islamským štátom. Musíme ich e, prijať na európskom území. It is high time. Je najvyšší čas, aby sme konali, aby sme e, si poradili s utečeneckou krízou. Nemáme totiž žiadnu alternatívu Veľa sa poukazuje e, počas ostatných týždňov. E, napríklad členské štáty sa navzájom obvinujú, že nerobia e, dostatočne veľa, prípadne nekonajú správne. A častokrát z hlavných miest sa poukazuje na Brusel a Brusel sa vždy obvinuje, keď členské štáty zlyhajú a potom Európska komisia, Európsky parlament sú obvinevané z toho, že e, nekonajú. Všetci, a zda nie všetci, ale väčšina e, e, poslancov a ja sám aj naša komisia môžeme sa rozčulovať kvôli týmto hradkám. Ale kladiem si otázku, kto E, e, je roznevený, ale nepomáha ostatným. A hnev e, nepomôže utečencom a prejavy hneva častokrát sú svedectvom toho, že politici a zakonodarci častokrát si nevedia rady s neočakovanými udalostiami. Namiesto toho mali by sme si pripomenúť to, na čom sme sa dohodli, a čo by bolo osožné za súčasnej situácie, je e, najvyšší čas, aby sme sa pozreli, čo máme pred sebou a aby sme začali rýchlo konať. Nerobíme to uh, uh, poprvýkrát. Od začiatka tohto storočia komisie, nie moje komisie, ale komisie pána Barosu stále predkladala legislatívne akty s tým, aby sa vytvoril spoločný európsky azylový systém. Európsky parlament a rada e, uplatňovali postupne túto legislatívu a najnovšie akty nadobudli účinnosť práve v júli 2015, pred dvomi mesiacmi. Teraz v Európe máme spoločné normy e, na to, aby sme mohli prijať žiadateľov a azyl, aby sme pritom respektovali ich dôstojnosť, aby sme mali spoločné štandardy spracovania žiadostí o azyl a máme spoločné kritérie, ktoré využíva nezávislý e, e, systém súdnictva pri rozhodovaní o tom, či má niekto alebo nemá nárok na e, azylovú ochranu. Ale však tieto normy treba uplatňovať bez zvýšku a musia sa rešpektovať všade v praktickej rovine a samozrejme to e, nie je tak. Ešte pred letom, nie po lete, ale pred týmto letom, komisia začala prvú sériu 32 e, konaní e, voči členským štátom, ktoré neuplatňovali to, na čom sa predtým dohodlo. To nie je otázka dôveryhodnosti teda je to otázka dôveryhodnosti, pretože príjmame zákony a neuplatňujeme e, zákony. Členské štáty musia rešpektovať a uplatňovať spoločné európske právo. Druhá séria e, konanie v súvislosti e, s porušením Mm, zákonov sa rozbehnú v nasledujúcich dňoch. Spoločné azylové štandardy sú dôležité, nevstačia však sami o sebe, aby sme si poradili so súčasnou utečeneckou krízou. Komisia, Európsky parlament a Rada na jar tohto roku povedali, že potrebujeme e, komplexný európsky program e, v súvislosti s migráciou. E, Komisia to predložila v maji a bolo by nespravodlivé, keby sme povedali, že odvtedy sa nič neudialo. My sme strojnásobili našu prítomnosť na širom mori. 122 tisíc životov e, sa podarilo zachrániť odvtedy. A každý stratený život je príliš veľa. Avšak podstatne viac ľudí sa nám podarilo zachrániť e, e, porovnaní s minulosťou o 250 e, viac a mali by sme byť hrdí na takéto výsledky. 29 členských štátov a sociálnych členov pri, sa zúčastňujú v spoločnej operácii Frontexu v Taliansku. 100 108 vyslaných dôstojníkov, 31 plevidel e, e, e, viacerí prepravné prostriedky predstavujú prvé prijavy z európskej solidarity v skutočnosti, keď treba robiť viac, sme zdvojnásobili naše úsilie po e, pôsobeniu e, proti e, prevádzačom. Ťažšie sa zhaňajú plavidla a to znamená, že menej ľudí sa dostáva do plavidel, ktoré nie sú schopné sa plaviť. V dôsledku toho stredomorská trasa sa stabilizovala a v auguste sa prepravilo 120 tisíc ľudí, takisto ako minulý rok Teraz musíme dosiahnuť e, obdobnú stabilizáciu e, na balkánskej trase, e, ktorú všetky rozhodné štruktúry zanedbavali. Európska únia je popredným darcom snahe riešiť krízu eh, eh, Syrii, Európska komisia, to znamená, že víz vyčlenila 4 miliardy eur eh, v rámci stabilizačnej podpory Syrii, podpory utečencov a spoločenstve v Libanone, Jordánsku, Turecku a Egypte. Práve dnes sme rozbehli dva nové projekty na zabezpečenie školstva potravín pre 240 tisíc utečencov e, zo Sýrie v Turecku a chcel by som vyzdvihnúť e, úsilie Jordánska, Turecka a Libanonu. These countries títo štáty, ktoré sú podstatne chudobnejšie ako sme my, sa snažia a mali by sme e, e, e, to uznať a vyzdvihnúť a vidieť aj vo finančnom smere. Sme sa zaviazali, že presídlime viac ako 22 tisíc ľudí z oblasti mimo Európy počas nasledujúcich rokov ako prejav solidarity. Samozrejme, je to skromný záväzok, porovnaní s e, úsilím Turecka, Jordánska a Libanona, ktorí prijeli viac ako 4 miliónov utečencov zo Syrie. Som však pozbudený tým, že niektoré členské štáty prijavili ochotu e, výrazne posilniť našu snahu e, v otázke prisídľovania týchto utečencov. To nám čoskoro umožní vytvoriť štrukturovaný systém E, e, e, presídľovania. To treba urobiť. Kde máme v Európe veľké rezervy, to je otázka spoločnej solidarity, pokiaľ ide o utečencov, ktorí sa dostali na naše územie. Pre mňa je očividné, že tie členské štáty, kam sa dostalo gro utečencov, to je Turecko, Grécko a Maďarsko nemôže, nemôžu zostať e, osamotené pri e, e, snahách poradiť si s touto výzvou. This is why the commission... Práve preto komisia už navrhla v maji, nie teraz, ale ešte v maji navrhla mechanizmus presídlovanie 40 tisíc ľudí z Talianska a Grécka v rámci zabezpečenia ich ochrany a práve dnes e, navrhujeme druhý mimoriadný mechanizm na presídlenie 120 tisíc ľudí z Grécka, e, Talianska a Maďarska a to musí byť povinný mechanizmus. I call on Vyzývam členské štáty, aby eh, prijeli návrh komisie, pokiaľ ide o mimoriadne presídlenie spolu 160 tisíc utečencov, eh, eh, aby to schválili na Rade ministrov vnútra 14. Hovorím o 160 tisíc ľudí, o ktorých sa majú postarať Európania a musia ich prijať e, medzi seba. A dúfam, že tentokrát e, s tým budú všetci e, súhlasiť. Nechceme mať alebo počúvať básne alebo retorické vyhlasenie V tomto čase potrebujeme konať. What is happening? Čo sa deje s ľuďmi? hovoríme nie o číslech a o ľuďoch zo Sýrie a Líbie. To sa e, môže stať zajtra e, na Ukrajine. Budeme robiť selekciu, budeme rozlišovať medzi kresťanmi, e, židmi, moslimmi tento kontinent má veľmi zlé skúsenosti s, s rozlišovaním na základe náboženských kritérií neexistuje žiadne náboženstvo, e, viera alebo filozofia v otázke utečencov. Dámy a páni, blíži sa zima. Naozaj Chceme, aby rodiny spali na e, železničných staniciach v Budapešti alebo Indie, e, v stanoch v noci na ostrove Kos máme na starosti zimné obdobie, pokiaľ ide o ľudí, ktorí utekajú ze svojich štátov e, z dôvodov, ktoré som už spomenul. Samozrejme, samotná E, relokácia týchto ľudí nevyrieši e, problém. Je pravda, že e, treba lepšie zabezpečiť tých ľudí, ktorí majú potrebu medzinárodnej ochrany a ktorí pravdepodobne budú úspešní vo svojej snahe o azyl, ako, ako vo vzťahu k ľuďom, ktorí opúšťajú svoje krajiny z iných dôvodov. A preto Komisia navrhuje spoločný e, zoznam bezpečných krajín pôvodu. Tento zoznam umožní členským štátom e, spracovať žiadosti o azyl e, občanov tých štátov, ktoré sa považujú za bezpečné. Predpoklad o bezpečnom štáte podľa nášho názoru sa musí vzťahovať pre všetky člány e, e, Rady Európy, ktoré e, splňajú kodanské kritérie členstva v Únii, pokiaľ ide o demokracie, právny štát a základné ľudské práva. Mala by sa to vzťahovať aj na ostatné potenciálne kandidátske štáty zo Západného Balkánu vzhľadom na dosiahnutý pokrok e, pri nadobudnutí e, statusu kandidátskych štátov. Som si vedomý toho, že zoznam bezpečných štátov je iba procesné zjednodušenie a sám o sebe nebráni e, z uplatneniu základných práv žiadateľov e, z Albánska, Bosnia a Hercegoviny, bývalej Jugoslovanskej republiky, e, e, Macedónska, Srbska, ale umožní príslušným úradom sa sústrediť na tých utečencov, ktorí pravdepodobnejšie budú požadovať azyl, najmä na utečencoch zo Sýrie. A takéto rozlišovanie je veľmi potrebné za súčasnej situácii. Zoznam bezpečných štátov nebráni právu na azyl e, e, z e, ľudí pôvodom zo štátov z uvedeného zoznamu. Nejdeme prepisovať ženevský dohovor. Právo na azyl je právo. And the countries being a štáty, ktoré sú na zozname bezpečných štátov, musia vedieť, že ak sú zmazané z tohto zoznamu, pretože sa e, nezabezpečia zákonné práva v týchto štátoch, e, tak strácajú šancu vstúpiť do EÚ. E, tieto dve veci sú spojené. Zoznam bezpečných štátov áno, ale je na čase, aby sme pripravili zásadnejšiu zmenu s tým, ako e, riešime žiadosti o azyl a osobitne aj dublinský systém, ktorý vyžaduje, aby e, žiadosť o azyl e, riešila m, prvá krajina, do ktorej vstúpi azylant. My potrebujeme viac Európy v azylovej politike, potrebujeme viac únie v našej utečeneckej politike Ozajstná európska utečenecká azylová politika vyžaduje, aby bola solidarita neustále zakotvená v našom politickom prístupe a v našich pravidlách. Preto dnes komisia tiež navrhuje stály mechanizmus eh, premiestnenia, ktorý nám umožní riešiť krizové situácie rýchlejšie v budúcnosti. rýchlejšie budúcnosti, to znamená rýchlejšie ako v minulosti. Spoločná utečenská a azylová politika vyžaduje ďalšie približenia e, azylových politík, potom ako sa udeli štátu utečenca štáty eh, musia preveriť svoje podpory, eh, svoju politiku podpory a inklúzie. Politika skúm, komisia skúma, ako nové prostriedky môžu podporiť toto úsilie a ja som za to, aby sme umožnili azylantom eh, pracovať a zarobiť si peniaze, zatiaľ čo sa spracovajú ich žiadosti práca a pracovné miesto je vecou dôstojnosti. Tí, ktorí pracujú, získajú naspäť tú dôstojnosť, ktorú mali v predchádzajúcom živote. Mali by sme robiť všetko, aby sme zmenili našu národnú legislatívu, aby sme umožnili utečencom a migrantom, aby um, pracovali od ich príchodu do Európy. Spoločná Utečenecká a azylová politika tiež vyžaduje posilnenie úsilia na zabezpečenie našich vonkajších hraníc. Naš Našťastie v EÚ sme sa zriekli e, kontroly na hraniciach v šengenskej oblasti, aby sme zabezpečili voľný pohyb osôb, eh, čo je jedinečný symbol šengenskej integrácie a tento e, systém nebude zrušený počas funkčného obdobia tejto komisie. Ale druhá strana tejto mince je, že musíme pracovať spolu bližšie, aby sme e, riadili a zvládali vonkajšie hranice. Toto očakávajú naši občania a komisia to povedala v máji a ja som to povedal počas volebnej kampane spolu s Martinom, spolu s Guy, spolu s Nie, ja neukazujem na pani Keller, ale mal som na mysli pána Ciprasa a ja si ich nepletiem, tých dvoch. Áno, áno, áno, ja som ju videl. Áno. To strengthen uh, Musíme značne posilniť Frontex a rozpracovať ho na plne uh, fungujúci systém hraničného strahy a pobrežnej stráže. To je určite reálne, ale bude to stať peniaze. Komisia sa domnieva, že toto sú dobré investovné peniaze a preto navrhujeme ambiciozne kroky vpred k Európskemu systému ostrahy hraníc a pobreznej stráže do konca tohto roku. Naozaj e, zjednotená európska migračná politika znamená, že musíme tiež posudzovať otvorenie legálnych e, ciest pre migráciu. Ale buď, majme v tom jasno. To nepomôže pri riešení terajšej utečeneckej krízy. Ale keď bude viac bezpečných a kontrolovaných ciest otvorených do Európy, môžeme zvládať migráciu lepšie a tým e, znižíme atraktívnosť e, tej nezákonnej práce obchodníkov s ľuďmi. Musíme si uvedomiť, že e, my sme z populácia a potrebujeme talenty zo všadiaľ na svete. A časom migrácia sa musí zmeniť z problému, ktorý treba riešiť na dobre zvládaný zdroj. Za týmto účelom komisia prenesie dobre navrhnutý ehm, balík migrácie do konca roku 2016. Toto je veľmi dôležité. Migrácia musí byť legalizovaná. Nie je to dostatočné. Protestovať proti nezákonnej migrácii musíme zorganizovať e, zákonné cesty vstupu do Európy. Trvalé riešenie príde len, e, keď e, budeme riešiť tie prvotné príčiny. Prečo čelíme takejto veľkej kríze s utečencami. Naša európska politika musí byť e, viac e, odhodlaná a zahraničná politika tiež. Nemôžeme si viac e, dovoliť byť nejednotný, čo sa týka zabezpečenia stability v našom susedstve. Musíme nájsť riešenie možno sme príliš slabí na to, aby sme to dosiahli k libyskému problému. Tento musíme riešiť e, s väčšou orientáciou na riešenie, takisto aj sírskú krízu. Ja vyzývam, e, aby začala európska diplomatická ofenzíva, aby sa riešila kríza v Sýrii a v Líbii. Potrebujeme silnejšiu Európu, v zahraničnej politike. Som rád, že Federica Mogherini, naša odhodlaná vysoká predstaviteľka, ktorá je vysoká, lebo je vysoko odhodlaná, pripravila e, prácu s diplomatickými úspechmi za týmto účelom. She has prepared the ground for such an Ona um, pripravila pôdu pre takúto iniciatívu s diplomatickým e, úspechom okolo jadrových rozhovorov pre iránsky jadrový program a chcem sa Federike poďakovať za toto úsilie. Aby sme uľahčili prácu našej vysokej predstaviteľky Komisia dnes navrhuje zriadiť e, núzový e, trastový fond e, z 1,8 miliardy eur z našich spoločných e, finančných prostriedkov, ktoré majú riešiť krízu v regionoch e, Sahel a Severnej Afrike a chceme tým vytvoriť e, trvalú stabilitu napríklad tým, že sa bude vytvárať príležitosti pre zamestnanosť e, v miestnych obciach a tým pádom sa zabráni nezákladnými migrácii. Očakávam, že všetky členské štáty sa k tomu pridajú a um, budú plniť naše ambície. My potrebujeme takýto trastový fond, aby sme riešili budúce krízy. a potrebujeme vyšší rozpočet na rozvojovú pomoc. Nepáči sa mi ten výraz e, rozpočet pomoc. Rozpočet na spoluprácu e, je nenormálne, že členské štáty e, znižujú svoje rozpočet prostriedky na rozvojovú pomoc. Tieto sa musia zvyšovať nechcem robiť ilúzie, že tá utečenecká kríza čo skoro prejde. Neprejde a to musíme vedieť. Ale keď e, otlačame e, lode z mol a e, zapelujeme utečenské tábory alebo odvraciame sa od zúfalých ľudí, to nie je Európa. Európa to e, je pekár, e, ktorý e, dáva chleba hladným ľuďom v kose. A Európa sú študenti v Mnichove a ktorí vítajú prichádzajúcich utečencov na železničnej stanici, ktorých tam vítajú utečencov. ktorej chcem žiť, e, je zobrazená tými, ktorí pomáhajú. A e, ja nechcem a, e, žiť v Európe, ktorú ide tí, ktorí to odmietajú. Kríza narastá silne a v Nemecku tiež a ja sa spolieham na vás, e, na tento parlament Európskej demokracie a všetky členské štáty, aby prejavili európsku odvahu v zmysle našich spoločných hodnot a histórie. Pán predseda, dámy poslankyne a páni poslanci, drahí priatelia, e, uvedomujem si, že som už prekonal e, časový limit, ktorý mi bol stanovený na prednesenie správy o stave únie. Ale na to potrebujem čas a preto chcem ešte povedať niekoľko slov e, k téme Grécka, e, ktoré mi je veľmi blízke a drahé. Debata, ktorú sme mali a ktorá sa krútila okolo problémov Grécka, to sú aj naše problémy, bola veľmi zložitá, pretože som musel neustále vysvetľovať e, E, premiérom, že v zóne euro je 19 demokracií a nie iba jedna jediná. Verejná mienka, parlamentné stanoviská, výsledky rozhovorov sa takisto odrazili aj e, vo vyjadrení parlamentov ostatných 18 demokrácií, ktoré spoločne tvoria zónu euro, eurozónu. E, uvedomil som si, že E, komisia sa stala častom, e, často terčom takých e, drsných útokov zo strany niektorých členských štátov za riešenie, hoci ešte stále sme nenašli definitívne vyriešenie gréckého problému. A chcel by som povedať, a hovorím to pred vami, a povedal som to pred vami, keď som tu stal poprvýkrát, že Európska E, komisia bude konať, a je to jej povinnosťou konať vo všeobecnom záujme. Keby sme sa neboli zaoberali gréckým prípadom, to by bol neodpustiteľný e, omyl a prejav slabosti, keby komisia nebola urobila to, čo urobila. A my sme boli potom terčom útokov tých, ktorí sa nazdávajú, že vedia lepšie, čo treba robiť ako par- Európsky parlament alebo komisia. Ja som sa... Ja, ja sa chcem vyjadriť, že práca bruselských byrokratov bola vynikajúca. Vynikajúca a to dokonca počas dovolenkového obdobia. A tak ako hovorím to preto, že vulgárne sa často spomína e, bruselská byrokracia. Ona veľmi prispela k riešeniu e, greckého problému. My spolu s e, podpredsedom som, Pierom Moskovicím a ďalšími sme skutočne sa zaoberali problémami, ktoré vystávali pred nami. Povedať, že komisia a jej predseda nemal povedať, že Grécko to nie je riešenie, to je jedno, toto nie je riešenie. V každom okamihu bolo treba povedať, že Grexit nie je riešením. Keby sme to neboli hovorili, tak by e, ku Grexitu bolo určite došlo. A ja som pánovi Ciprasovi a greckým e, predstaviteľom povedal, že netreba, aby túto vetu považovali za to, že za každú cenu budú zachránení. Ja som povedal Alexisovi Ciprasovi, že nie som kúzelník, ktorý e, dokáže vytiahnuť bieleho zajačika e, z klobúka, kde nič nie je. Nie, on to vedel, on to musel vedieť a on vedel, že Grexit bol e, jedno z riešení, ale toto riešenie sa nespomínalo verejne. Takže tu sme skutočne urobili, čo sme mali urobiť a vy viete, že ja som si vždy myslel a vždy som tvrdil, že grécky problém nie je len problém e, konsolidácie verejných financií, nie je len štrukturálny problém, aj keď to je všetko veľmi dôležité, ale že je to aj problém, ktorý e, s perspektívami rastu následne, teda e, by mal viesť tomu, aby sa táto krajina v rámci Európskej únii cítila šťastná, lebo je jej súčasťou. Mne sa vôbec nepáčili komentáre, ktoré tu zaznievali minulý mesiac, aby Grécko vyšlo zo zóny euro, aby opustilo Európsku úniu a tak ďalej. A treba si uvedomiť, že najmä tí Gréci, ktorí majú malé príjmy, pracujú a na to, aby sa tam situácia e, pokročila dopredu, tak my musíme lepšie rešpektovať túžby e, gréckého ľudu a lepšie, ako sme to robili doteraz. Chcel by som, aby program, e, na ktorom sme sa dohodli, bol rešpektovaný všetkými gréckými vládami, tým, ktoré bolo, tým, kto, tou vládou, ktorá je teraz a tou, ktorá príde ak tentokrát e, pravidlá, ktoré sme spoločne schválili, nebudú rešpektované, reakcia Európskej únie a eurozóny bude iná. Tento raz bude treba, aby sme urobili to, na čom sme sa dohodli. V tomto programe je 35 miliard, ktoré komisia sa snaží získať, aby e, spustila ekonomický a sociálny rast Helenskej republiky a ja by som chcel, aby e, táto ponuka nebola darom štedrosti, ale aby e, bola prijatá e, všetkými zúčastnenými stránkami v Grécku. Samozrejme, že kríza sa ešte neskončila a neskončila sa riešením gréckého prípadu, lebo tu máme ešte v Európskej únii milióny Európanov, ktorí sú bez práce. Máme tu e, v zóne euro 10 miliónov Európanov, ktorí nemajú prácu. Kríza sa ešte neskončila. E, kríza sa skončí v ten deň, keď sa Európa prebudí do plnej zamestnanosti. A ja si často kladiem otázku, prečo kontinent, ktorý je taký bohatý ako Európa, e, sa tak vzdialila tomuto e, bežnému pravidlu, ktoré by bolo treba rešpektovať všetkými e, mužmi, ženami, mladými, dnešnými mladými ľuďmi a dospelými zajtrajška. Plná zamestnanosť, treba ju dosiahnuť. Neopúšťajme túto ambíciu, lebo to trojité sociálne A tu má svoju hodnotu a treba, aby sa do Európy vrátila plná zamestnanosť. Nie je to nemožné, dá sa to dosiahnuť, ak to budeme chcieť. A to si bude vyžadovať, aby sme zostali e, verní e, e, rozpočtovej konsolidácii a aby sme vlastne pripravili reformy, štrukturálne reformy a aby sme opäť e, investovali. My sme e, parlamentu aj rade navrhli investičný plán, ktorý e, vlastne predstavuje 315 miliard, ten sa už začína detailne aplikovať vo všeobecnosti a ja si myslím, že všetci tí, ktorí riadia európske krajiny, že všetci EU, ekonomickí aktéry, podniky, podnikatelia aj odbory e, sa, e, by sa mali stať bojovníkmi za Európu rastu. Tento e, plán, ktorý bohužiaľ má moje meno, by to mal celé uľahčiť a treba povedať, že tento investičný plán e, ja nechcem, aby sa tento plán e, e, stal neúspešným. Ja chcem, aby sa všetci aktéri zapojili do jeho plnenia aplikácie, lebo je to pre, plán pre zamestnanosť, rast a investície. Ale všetko toto, dámy a páni, nestačí je potrebné, aby sme si stanovili cestu, cieľ a aby sme túto cestu naozaj, aby sme ňou vykročili. A na to tu máme e, program o prehlbení ekonomickej a menovej únie. Mali sme, hovorím, že sa na tom dohodlo 5 predsedov, pretože k tomu došlo nielen v čase slabosti, ale aj na základe princípu, keď predseda parlamentu osobne by mal byť pripojený e, k vypracovaniu tejto správy. Lebo parlament je parlamentom a správať sa tak, ako keby budúcnosť Európy a budúcnosť e, menovej e, únie E, sa bude diať bez zapojenia Európskeho parlamentu, je nemysliteľné a preto sme sa rozhodli pripojiť a zapojiť Martina Šulca do našich prác. On predstavil svoj program, samozrejme, že všetkým sa nepáčil, ale on vniesol do interinstitucionálnej debaty stanoviska, e, ktoré zaznievajú vo vašom parlamente a ktoré zazneli E, v, slova, e, v správe nášho priateľa Otmara Karasa, a, ktorý povedal, že Európsky parlament v budúcnosti by mal zohrávať e, väčšiu úlohu v budúcnosti menovej a ekonomickej únie. My potrebujeme ekonomické riadenie, ekonomickú vládu. Nehovorím to poprvýkrát, hovorím to od roku 1991, keď som bol ministrom financií s mojim kolegom Šmitom ktorý má celú podporu v mojej krajine. Ja som viedol medzivládnu konferenciu o menovej a hospodárskej únii a tam som bol medzi tými, ktorí sa za to vyjadrili. Jacques Delors, Pierre Beregovua, e, tam Filip Majstad, ktorý je tam, aby nám vysvetľoval v každom okamihu, čo sa deje a ja, ja som ešte stále tu. Ja som tak trochu väčší v tejto funkcii. My štyria sme boli za to, aby sme mali európsku ekonomickú vládu. My sme chceli do zmluv zakotviť pravidlá, že e, e, zóna euro by mala mať jednotnú ekonomickú vládu, ale nevypočuli nás tí, ktorí sa dnes dožadujú, e, že aby táto ekonomická vláda bola e, hospodársky riadená ako e, nemecká vláda, takže vítajte v klube. My sme to navrhovali pred 25 e, rokmi. My vám navrhneme v tomto prípade prehlbenie menovej a ekonomickej únie a zároveň aj systém garancií úložiek. Myslím si, že tento spoločný systém garancií je nevyhnutný. Pravdepodobne, určite e, to bude prostredníctvom systému zaisťovníctva a prostredníctvom mutualizácie, e, lebo treba e, dodatočne zaistiť prostriedky európskych sporiteľov a my to urobíme. Ja som za to, aby sme vytvorili európsku pokladnicu alebo pokladňu. Samozrejme, treba e, prediskutovať všetky detaily, lebo to je akýsi slogan. A nie sú tam žiadne ešte presné obsahy, ale zóna euro by mala disponovať svojou pokladňou, ktorá by mala stáť na európskych mechanizmoch, ktoré sa tam budú aplikovať. Mám pocit, že to je naozaj nevyhnutnosť, ktorú treba urobiť ku ktorej treba prikročiť. A pokiaľ ide o fiskálnu politiku alebo po fiskálne politiky, máme tu viacero fiskálnych únií, komisia bude mať príležitosť, aby princíp výmeny informácií ohľadne priamých daní bol čo najrychlejšie prijatý radou a ja som naďalej e, presvedčený o tom, o čo som si myslel vo veku 18-19 rokov, že, e, že vlastne e, dane by mali byť platené v tých krajinách, kde sa realizuje zisk. Myslím si, že to by sa malo diať vo všetkých krajinách Európy. My všetci musíme konať tak, aby toto jednoduché pravidlo, e, ktoré dokázalo e, svoj význam, aby všade v Európe pravidlo e, vlastne bolo naplno zhodnotené vo všetkých e, smeroch. A síce za rovnakú prácu, na rovnakých územiach treba rovnakú plácu. To je ďalšie pravidlo, ktoré treba oprášiť, oživiť. Pokiaľ ide o správanie Komisie v oblasti sociálnych vecí, Marian Tejzen nám e, e, navrhla e, sociálny strop na e, prvý e, pol rok budúceho roka. Európska unia to nielen e, únia, ale to je takisto spoločný strop alebo spoločný prach e, sociálnych hodnôt, ku ktorým sa treba pripojiť a ktoré treba prijať. Vážne pán predseda, a teraz mám naozaj vážny problém. Chceli by ste ma prerušiť, viem o tom, A ja som iba v polovici svojho príhovoru. Takže ja veľmi rýchlo dodám, že podľa mňa Európsky parlament musí zostať parlamentom eurozóny. Nepokračujeme v tejto debate. Áno. Ja teraz e, e, si tu vyberám. Áno, myslím si, že je nevyhnutné, aby medzinárodné zastúpenie eurozóny sa zlepšilo, reprezentácia sa zlepšila. Nie je zlá. A nie je nič horšie, e, keď v inštitúciách Bretwoods Európa je prítomná ako, ako Mm, iba na nejakom zadnom dvore a kde každý ide svojim smerom, je potrebné, aby prítomnosť euroskupiny e, jednomyselne zastupovala eurozónu. My potrebujeme jednotnú a jedin, jednotné a jediné zastúpenie v Medzinárodnom menovom fonde. Bude potrebné, aby odporúčania e, krajinám, ktoré e, Rada a Komisia prijíma, boli v členských štátoch eurozóny lepšie rešpektované. My sme zredukovali na tri odporúčania pre tieto krajiny, ktoré navrhneme rade. A nemá význam žiadať od členských štátov, aby prijali 20 e, reforiem. To je idiotské, to je stupidné. A tak my sme sa zhodli na tom, že e, pre každý členský štát maximálne 3 odporúčania vydáme na reformy, ale je potrebné, aby tieto návrhy boli prijaté a zrealizované, tak ako ich navrhne e, komisia a rada. Chcel by som tu e, opätovne privítať zástupcov Spojeného kráľovstva, pretože počas kampane som sa e, prihovoral za spravodlivú dohodu a som presvedčený, že dosiahneme spravodlivú dohodu. V štruktúrach komisie som e, vytvoril špecializovanú skupinu, ktorá bude rokovať s Britániou pod vedením britského občania. Občana, prepačte ktorý je Európan. Je to určitý rozpor. Však áno, váhal som medzi Jonathan Fultom a Nigelom Farážom, ale potom som e, sa rozhodol pre Jonathana. Samozrejme, Nigel ho bude e, e, veľmi podporovať, pretože ste obaja Britie a určite sa dáte dohromady. Samozrejme, Spojené kráľovstvo a britská vláda a, a príslušné orgány majú pravdu, keď kritizujú Európsku úniu, e, pretože e, sme príliš byrokratické, máme e, prílišnú reguláciu a práve naša komisia má v svojom programe snahu o, uvoľnenie regulácie a podpredseda komisie Timmermans so svojimi kolegami robí maximum na to, aby E, mali sme lepšiu reguláciu v Európskej únie, ale e, deregulácia neznamená destrukciu, neznamená mm, stav bez akýchkoľvek pravidel. Neznamená to, že Európska únia e, musí sa vzdať snahy o náležitú organizáciu života v Európe. Rozbehli sme digitálny jednotný trh spoločný trh, jednotný trh v oblasti energetiky. Postupne dobudováme vnútorný trh, e, príjmame viaceré iniciatívy, aby sme podporili podnikateľského ducha v Európe. Ide to e, na základe požiadavek britskej vlády a e, rozhodujúcich britských orgánov ale problém spočíva e, v tom, že netreba e, o to žiadať našu komisiu, pretože komisia má to vo svojom programe a bol by som rád, keby naši britskí priatelia e, podporili i iniciatívu komisie práve v tomto smere a to isté platí pre potrebu uzavrieť viaceré obchodné dohody s vedúcimi štátmi E, sveta, vrátanie transatlantického partnerstva v oblasti investícií. Som e, z, e, za to, aby sme podporili e, zmluvu TRIP. But I'm not in favor. Nie som e, však za to, aby sme sa vzdali európskych noriem a princípov. As in the case of with ako aj v prípade Británie. Sloboda pohybu pracujúcich je nedotknutelná. To isté sa týka aj dohody o transatlantickom partnerstve. Máme svoje základné hodnoty, princípy a nesmieme sa ich vzdať počas eh, vyjednávania so Spojenými štátmi a ja aj Cecília e, e, e Malstromová, skvelá e, komisárka pre oblasť e, e, obchodu, sme za to, aby sme mali väčšiu transparentnosť, ale som proti tomu, aby sme verejne vypracovali našu vyjednávaciu pozíciu nie smeme oznámiť, čo urobíme E, e, e, ak naše návrhy sa nepríjmu, my sme za transparentnosť, ale aj za vážny prístup k rokovaniam. Rokovania sa musia viesť vážne. A ešte jedno slovo ohľadom Ukrajiny. Podporujeme demokratické snahy súčasného prezidenta Ukrajiny. Musíme ho podporiť, pretože má odvahu, aby konal. A v tejto krajine nie je jednoduché tak konať. A ľudia, ktorí pochybňujú našu angažovanosť e, v prípade Ukrajiny, sa milia a to preukážeme, pretože počas viacerých rokovaní sme ponúkali prezidentovi Porošenkovi všetko, čo požadovala Ukrajina a budeme v tom pokračovať. 3,41 eh, miliardy sme predložili Ukrajine v rámci mikrofinančnej podpory. Rady e, e, zabezpečíme dohodu, kto zaistí Ukrajine dodávky plynu a radíme e, v reforme e, súdnictva. Urobím maximum na to, aby e, Európska rada poskytla ukrajinským občanom bezvízový režim, pokiaľ sa splňa príslušné podmienky. To sa musí urobiť. Ako pred niekoľkými mesiacmi povedal Givers eh, Verhofstadt eh, v parlamente eh, Majdan, na Majdane išlo nie len o demokraciu alebo členstvo v Európskej únie. Ľudia Ukrajiny nechcú mať krajín korupčný systém. Chcú mať systém oslobodený od korupcie a musíme im pomôcť v tomto smere. Keďže som veľmi pozorný, stále to mám na zreteli. Chcem povedať našim východným členským štátom, najmä e, e, krajinám e, e, z Balkánu, chcem povedať, že naše hranice a bezpečnosť sú nedotknutelné a bol by som rád, aby v Moskve to jasne pochopili e, e, štáty e, na Balkáne a ostatné susedné štáty musia pochopiť, že solidarita existuje, budeme tam aj do budúcnosti budeme na Balkáne, v Poľsku aj Indie. Najmä sa to týka e, prepačte, nie Balkánu, chcel som povedať e, baltických, e, e, baltické štáty. Ja si to nemýlim. Chcem povedať na Margo Eh, baltických štátov a Polska, že sú veľmi dôležitými členskými štátmi únie a nesmú eh, si myslieť, že ak by ich bezpečnosť a hranice boli ohrozené, že im nepomôžeme. Máme takúto povinnosť eh, chrániť v prípade potreby bezpečnosť všetkých. I don't know if you were... Neviem či ste Mm, e, ste hovorili o armáde, ste mali na mysle Luxembursko. Máme skvelú armádu, 70 771 uh, uh, vojakov vrátane ministra uh, uh, obrany a možno, že samotná armáda Luxemburska nepomôže, ale ostatní určite. Viete, ja mám rád, keď ma prerušujú. To sa mi páči, lebo to je inšpirujúce, pretože to mi pripomína, čo som vám mal povedať ešte predtým. Nikdy nezabudnem e, stretnutie, na ktorom som bol e, ešte predtým, ako ma menovali e, s pánom Farážom. To bolo veľmi inšpirujúce a mimochodom Ehm, nebolo to e, e, bez e, prejavov humoru. To je jediná vlastnosť, ktorú máme spoločnú. Ak pán predseda parlamentu mi to dovolí, chcel by som rozdať znenie svojho prihovoru venované klimatickým zmenám. Je to veľmi dôležité, dôležité ale Eh, ja už hovorím 72 minúty 15 sekúnd. Eh, eh, som prekročil svoj časový limit. Á, mám nových priateľov, zdá sa. Ľudia, ktorí sedia v tejto strednej časti parlamentu, hovoria, že tu začína byť únavné, ale vy chcete, aby som pokračoval. Výborne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 Ich glaube, es ist der Kollege Bonanno. Herr Bonanno, jetzt haben Pán Bodnamer, dostali ste rozhovor. Nech sa páči, môžete pokračovať. Okay, yeah, okay, bye bye. Ehm, a to financujú európsky daňoví poplatníci. Nech sa páči, pán Juncker, môžete pokračovať. The, the European Parliament is a... Vážený pán predseda, Európsky parlament eh, je miesto, kde eh, sa eh, dokážete stretnúť s kýmkoľvek Union in diversity. Únie v jej mnohorakosti. Um, I would like, Mr. President, Vážne pán predseda, ak dovolíte, aj z, napriek časovým obmedzeniam chcel by som uh, povedať aspoň niekoľko slov o klimatických zmenách. Uh, uh, písomný priam e, e, bude e, dodaný širšej verejnosti, ale chcel by som povedať, že Európska únia by mala byť ambiciozná v rámci príprav na parížské stretnutie. Myslím si, že robíme značné úsilie a zda nie je dostačujúce, ale väčšie úsilie v porovnaní s ostatnými snažíme sa riešiť základné príčiny ďalších migračných vln, ku ktorým dôjde počas nasledujúcich eh, desetročí, ak nebudeme riešiť eh, eh, klimatické zmeny. Potom sa objavia aj klimatické politickí utečenci. Nesmieme sa potom tvariť prekvapenia, ak nám prídu do Európy. Musíme e, konať teraz, nemáme čas na zvýš a preto vyzývame Európsku úniu a členské štáty, aby sme konali čo najambicioznejšie e, v rámci príprav na e, rokovania v Paríži. Chcel by som tu však povedať, že som presvedčený, že Európska únia by nemala podpísať akúkoľvek dohodu. Našou prioritou by mal byť eh, ambiciózny, eh, eh, lidný, záväzný dohovor. Musíme si o to zabojovať. A chcel by som osloviť tie členské štáty, ktoré nesúhlasia, Európa e, nesmie byť neutrálna v otázke klimatických zmien, musí ísť príkladom pre ostatných. Musí sa stať modelom pre iných. Voilà, monsieur le président, mesdames, Pán predseda, dámy a páni, e, toto nie je správa o stave únie ako celku. Ja som E, tu nechcel vám skladať poému o Únii. A e, na záver e, prejavu, ktorý bol príliš dlhý, ale bol brutálne skrátený, chcem povedať a zopakovať, že si myslím, že Únia nie je v dobrom stave. Ale rovnako si myslím, že e, musíme robiť aj niečo iné ako len kritizovať. My sme v priebehu predchádzajúceho roka prijali niektoré dôležité reformy, zásadné reformy. Prijali sme, a budem teda hovoriť za komisiu, Európsku agendu o imigrácii a pokiaľ ide o imigráciu, nemožno povedať, že komisia by nebola aktívna. Aj dnes ráno som v nemeckej televízii počul bávorského ministra, Eh, za federálov, ktorý kritizoval absenciu komisie. Bol som na dovolenke, áno. Vy ste neboli na dovolenke? Máte pravdu. Ale, ale z desiatich dní svojej dovolenky som 4 dní pracoval na Grécku a 3 dní na migrácii. Komisia predniesla návrhy. Ale nepovedali sme dosť mm, E, ešte toto sú hrozné problémy, ale sú tu ďalšie, ktoré objavujú a ktoré môžu poškodiť e, nášmu imidžu. A my to vieme. Prijali sme viacero doplnkov, ktoré, o ktoré treba obohátiť vnútorný trh, najmä v oblasti energetiky, v oblasti E, kapitálových trhov a ja by som spolu s kolegami z komisie chcel povedať, že my sme naozaj dosiahli dohodu, aj keď to nebolo ľahké a ministri vedia, že dohody e, majú svoje limity a v komisii máme aj veľkú mieru priateľstva, kolegiality a spolupráce. Ja som hrdý na komisiu, ktorej predsedám, pretože sme eh, od prvých, hneď v prvom mesiaci nášho mandátu boli schopní poslať hlavný legislatívny eh, projekt, reglementačný projekt a obsah, ktorý figuroval aj medzi desiatimi prioritami na základe E, čoho som mala som na to hrdý, e, na základe čoho som bol e, zvolený týmto vznešeným zhromaždením. Samozrejme, že nežijeme v ideálnom svete, svet by bol lepší, keby mohol byť lepší. A to je úloha, ktorej sa musíme venovať. Ja poznám, aké sú európske slabosti, ale poznám oveľa viac slabostí, ktor- s ktorými by sme sa borili, keby Európska únia neexistovala. Takže prosím, e, spojme svoje kroky len s úniou. <clears throat> Ďakujem, pán Juncker. Vážené dámy a páni, Pán eh, Juncker, eh, niečo osobné na eh, vašu adresu. My tu všetci vieme, že minulú nedeľu umrela vaša matka a váš Eh, otec eh, je v ťažkom ochorení v nemocnici a eh, že dnes plnite vaše úradné povinnosti a tieto ste uprednostnené pred osobnými pocitmi, tak za to sa vám chcem poďakovať a chcem vám tiež vyjadriť našu sústrasť a účasť na vašej ťažkej osobnej situácii a našu sústrasť k umrťu vašej matky. Das Wort für die EVP a teraz má slovo za eh, frakciu EPP pán predseda Weber. Pán eh, predseda parlamentu, komisie, eh, zastupca rady, kolegyne, kolegyne, v prvom rade chcem mene frakcie EPP sa e, pripojiť e, k želaniu predsedu parlamentu a e, chcem sa poďakovať za toto politický prav. Pred rokom sme zvolili politické predsedu komisie, ktorý dnes predložil situáciu Európy a navrhol i jasné návrhy. Ďakujem za to a chcem začať na tie, k tej s tou naj, najliehavejšou témou a to otázka utečencov. Keď sme boli so frakcia PP Milanu, bol tam hosťom talianský minister Mafano a on nám povedal príbeh Eh, keď naštívil utečenský eh, tábor eh, na juhu Talianske, hovoril s matkou rodiny, ktorá mu povedala, že začala v Afrike s piatimi deťmi a v Taliansku dorazila s jedným žijúcim dieťaťom. Ehm, toto ehm, tento e, človek sa e, je pozeral do prázdnych, e, zničených očí a dôležité, aby sme si to predstavili, keď hovoríme o týchto číslach, že za každým týmto číslom stojí ľudia a preto Európa musí svoje humanitné nároky plniť a musíme zaručiť pomoc tým ľuďom, ktorí nám to klopú na srdce a keď ľudia E, dokáže toto robiť aj v chudobných štátoch, ako napríklad Jordánsko, Libanon, tak to musí dokázať urobiť aj Európa, ktorá je bohatým kontinentom. Kolegyne a kolegovia, počuli sme tu vyjadrenia, chcem e, zarazniť, že napríklad e, slovenský minister, premiér Fico hovorí, a povedal, že e, chce príjmať do svojho štátu len nemuslimov, teda len e, kresťanov. A chcem preto podať e, v mene frakcie kresťanských demokratov, že v Európe nie sme hrdí na to, že sme vynosli pravidla pre kresťanov, ale že sme vynosli ľudské práva pre ľudí a tie platia bez ohľadu na to, kto kam patrí posledných štátoch e, e, Európa zlyhla, to sme počítali vo všetkých e, novinách. Ja som dal rozhovor z Corriere della Sera a tam Franco Fratini, bývalý komisár, upoznala to, že 10 rokov už navrhol koncepciu bezpečných tretich štátov v komisii, ale a tej sa to nepodarilo, ale kolegyne, tu nezlyhal Európa a to vidíme aj e, v zmysle na komisie. Nezlyhal Brusel ani Strasburg, ale e, zlyhal národný egoizmus na tomto kontinente. kolegyne, kolegovia. Napriek tomu e, musíme mať na zreteľ realitu. Posledný rok e, dve tretiny všetkých ľudí, ktorí prišli e, do Európy, boli odmietnutí, neboli prijatí ako otečenci a preto moja frakcia sa vyslovuje za to k otázke navracania k e, ochrane vonkajších hraníc aj e, k otázke bezpečných tretich štátov, aby sme ju nestratili zo zretela. E, títo ľudia musia očakať, že budeme bojať proti zneužívaniu azylového systému. A to je úloha k migrácii. Chcem povedať niečo k druhej megatéme náš volebného obdobia a to je hospodárska situácia na našom kontinente. Potrebujeme pracovné miesta, potrebujeme hospodárskú budúcnosť pre našich ľudí, mladí ľudia e, stále nám e, spoločný trh e, zabezpečoval blahobyt a rast a preto by sme sa mali držať a my máme voľný obchod a mali by sme očakať, že to nám nič neodoberia, ale že nám pomáhal v Európe a musíme bojovať proti nezamestnanosti mladých a preto očakáme, že komisia predloží balík pre mobilitu a ešte niečo k našim Eh, poľnohospodárom, ktoré sú v ťažkej situácii, že im eh, budeme pomáhať aj v tejto ťažkej trávej situácii. A ešte posledné pripomienky k hospodárskej situácii eh, k Grécku. Kolegne, kolegovia, my vidíme, ako sa to dosiahlo v Portugalsku a Španielsku, kde dosiahli mieru rastu a keď pozrieme za posledné mesiace v Grécku, Eh, eh, eh, aj tu v parlamente sme hovorili o budúcnosti Grécka s premiérom Cyprasom, ale on teraz si zaslúžil rešpekt za zmenu smerovania a povedal, že jeho štát bez rozpočtovej stability nemá budúcnosť a politický Cypras tým ukázal, že ľavicové mm, ideológie na tomto kontinente zlyhali a preto aj mm, Podemos v Španielsku stráca na podpore ešte k um, ukrajinskej otázke chcem povedať, že nezabudáme na um, tento konflikt a my sme otvorení k tej otázke vízového režimu, ktorý ohlasil um, predseda komisie a tiež potrebujem aj ochranu investorov, aby sa do Ukrajiny investovali a aby to bol stabilný uh, region a k Británii chcem podať signál, že my ako EPP sme otvorení k týmto návrhom a dúfam, že prosím nik zlepší Európu a budeme sa konstruktívne zúčastňovať na tých debatách kolegyne, kolegovia, po jednom roku z Jean-Claude Junckera komisie, je to politická komisia, predsa komisia sa um, dokázala zamerať na zásadné otázky a tiež sa mu podarilo, aby uh, sme dostali pokrok v politickom uh, prístupe a tiež sa vám podarilo, že za posledný rok 1,65 uh, milióna pracových nových miest sa vytvorilo na tomto kontinente a E, to bol úspech na európskej rovine. Ďakujeme. Vy ste e, predložili volebný e, program, ktorý plníte a aj v budúcnosti budete mať podporu našej frakcie PP pre tento program. Ďakujem, pán Weber. K otázke so, k, za frakciu sociálnych demokratov má slovo predseda Pitela. Ďakujem, pán predseda. Sídlo predsedu rady je prázdne, ale o neskorenie, pokiaľ ide o e, európsku odpoveď, nie je. A toto protirečenie sa musí vyriešiť. Pán predseda Juncker, vy ste tu e, s vašim veľkým e, srdcom, e, s bolestou v srdci, ako to povedal pán Šulc a s vašou prítomnosťou a prejavom ste prejavili naozaj vašu oddanosť inštitúciám a únii. Ďakujem a ďakujem tiež za váš e, krásny prejav. Aj ja budem hovoriť úprimne, pokiaľ ide o emigráciu, ako ste povedali, Európa musí byť opäť Európou, musí E, opätovne objaviť svoje projekty, ktoré stoja na solidarite a utečenci, ktorí utekajú pred vojnou, musia byť e, prijatí a tí, čo hovoria, že e, v Európa neexistuje, pokiaľ ide o solidaritu, tak poviem, choďte do ulic a uvidíte, aká solidarita existuje medzi občanmi Európy. V tejto chvíli Európa môže prekonať E, svoje problémy, keď sa bude učiť od svojich občanov. Pokiaľ ide o imigráciu, Európska komisia pracuje dobre. E, máme tu dobrý e, organizmus, potrebujeme permanentný systém distribúcie, redistribúcie utečencov. Máme tu dublinský systém a my podporujeme tento boj je, s imigráciou súvisí ďalšia naliehavá situácia, sociálna situácia. Európa nemôže byť e, potichu v tejto e, situácii. Vy ste hovorili často o troch sociálnych a, a my žiadame o konkrétne opatrenia. Poprvé, aby sa aplikovali platné pravidlá. Musia byť posilnené kontroly Musíme bojovať proti sociálnemu dumpingu a preto je potrebná globálna revízia v tejto oblasti a takisto je potrebné prijatie silné opatrenia proti prekernosti e, pracovných zmluv. Rovnako potrebujeme e, úsilie v oblasti fiskálnej spravodlivosti. Áno, dane musia byť platené tam, kde sa tvorí zisk. Čiže my potrebujeme spoločný daňový základ a nemôžeme zabúdať na to, čo sa stalo v Grécku. Nezabúdajme na to. Táto ekonomická a menová únia, únia nefunguje. Podporujeme vašu myšlienku, aby sme e, zaviedli do praxe e, systém piatich prezidentov, predsedov. A máme tu správu Pervanš Beres, predsa ktorú naše zhromaždenie schválilo je, my chceme, aby sa hovorilo o fiškálnych kapacitách a je tu obrovská ťarcha štátnych dlhov. Pre nás, socialistov a demokratov, nastal čas hovoriť o eurobondoch. My potrebujeme e, naďalej zotrvávať e, na ceste investičného plánu, ktorý podporuje ekonómiu, ale ekonómiu treba prepracovať, musí sa stať udržateľnou a cirkulárnou a preto nemôžeme byť neprítomní na parížskom stretnutí. A na záver, tak ako povedal pán predseda Šulc, pred európskymi bránami je vojna Sýria, Líbia, Ukrajina. Keď sa pozrieme kamkoľvek okolo Európskej únie, sú tam vojny. A v našej politickej e, orientácii e, a naša zástupkynia Federica Mogherini stá, e, dokázala to, že sme sa z absencie stali prítomnosťou, dôležitou prítomnosťou. My musíme bojovať proti nerovnováhe vo svete a musíme byť opätovne Európou, musíme investovať na solidaritu, spoluprácu medzi ľuďmi, musíme staviť na Afriku s našou dlhodobou agendou. Pán predseda, vy viete lepšie ako my všetci dohromady, že nemáme druhú možnosť. Ak nebudeme konať, kríza bude nezvratná Európska demokracia musí opätovne prijať zodpovednosť za svoju hegemóniu merkantilnú a musí sa opätovne e, postaviť proti bezškrupulóznej e, bezhraničnej ekonomike. Musíme, e, sa, musíme si uvedomiť, že buď budeme riadiť náš úpadok, alebo budeme tými, ktorým sa podarí dosiahnuť zvrat. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny ECR pán Kamal. Vážne pán Juncker, ešte predtým, ako začnem, chcel by som sa pripojiť k slovám Martina Šulca a viedriť vám obdiv v súvislosti s vašou odvahou a zmyslom pre povinnosť. Je možno, že nie vždy súhlasím s vami, ale musíme vyzvihnúť vašu odvahu a oddanosť e, vecí. Ďakujem veľmi pekne i keď e, e, ja nebudem váhať a budem vás e, veľmi kritizovať. Zase sme sa zišli v parlamente a vypočuli sme viaceré prípovede. Výpovede. Máme našu ideológiu ideálne predstavy a niektorí tvrdia, že viac Európy to je tá odpoveď. Ale iní tvrdia, že práve Európska únia je príčinou našich problémov a budeme mať rovnako rozprávu počas dnešného dňa a preto e, nič sa nedarí robiť. Preto e, e, Únia prechádza krízou po kríze. Vieme, že viacerí z nás, predstaviteľe viacerých smerov politického diania, prišli sme do politiky, lebo chceme pomôcť ľuďom, ale tu sme paralizované ideológiou a dogmou dogma e, e, e, je ako palace postojené na spiesku, ktoré sa zničia. Potrebujeme mať viac realizmu, po čom volá Angela Merkelová, ale potrebujeme mať aj realizmus, európsky realizmus. Migračná a utečenská kríza je toho príkladom. Viacerí ľudia na okrajoch Eh, parlamentu zámerne eh, milia ekonomických migrantov s utečencami. Eh, tvrdia, že treba všetkých pustiť dnu alebo všetkých dať preč. Ale musíme jasne rozlišovať ľudia, ktorí sa snažia si zachovať holý život, to sú utečenca. Musíme pochopiť, čo, sa, čo chcú uniknúť ale keď dokonca e, ľudí e, nik neprenasleduje, je prirodzené, že e, hľadajú lepší život. Ale musíme mať jasné, že treba dodržovať pravidlá. V súčasnosti existujú systémy, témy e, legálnej, nelegálnej e, migrácie, musíme to dodržovať, ale musíme byť úprimní voči voličom. Vojna e, v Syrii, Eritrii, na Ukrajine, toto bude trvať pomerne dlho a ľudia, ktorí tvrdia, že existujú jednoduché riešenia, E, zavadzajú v Európskej únii. Namiesto toho, aby sme hľadali spoločné riešenie, zistujeme, že naše e, e, krajiny inštitúcie sa snažia obviňovať niekoho a nie hľadajú riešenie. Niektoré štáty jednostranne prepisujú pravidla, iné podkopávajú dôveru. Ale E, bez ohľadu na ideologické názory, e, Európska únia by mala sa snažiť o lepšiu spoluprácu, o spoločné riešenie. A preto dajme sa e, dohromady. Ide o medzinárodnú krízu a tá si vyžaduje medzinárodnú odozvu. Ale pokiaľ ide ide utečencov zo Syrie. 90% z nich sú e, v Jordánsku, Turecku, e, ale niektoré krajiny Blízkoho východu nepríjmajú takýchto utečencov. Skúsme pozrieť sa na to, kto, čo môže urobiť každá krajina, aby pomohla ľuďom, ktorým ide o holý život. Ale musíme mať jasné, že e, keď budeme hovoriť krajinám, čo majú robiť, keď budeme ich obviňovať, to e, e, spôsobí e, e, väčšie nedostatky a vzdali nás riešeniam. Totiž Rôzne krajiny môžu e, rôznym spôsobom pomôcť e, ľuďom, ktorí tí e, potrebujú. A je naozaj, že niektoré krajiny môžu prijať viac utečencov, pretože sa tak rozhodli. A iné povedia, že pomôžeme najzraniteľnejším v táboroch blízkosti Sýrie. Musíme pomôcť miliónom ľudí, ktorí opustili svoje domovy pre konflikt, nie len tisíckom, ktorí sa dostali do našich E, do nášho pobrežia. A preto niektoré krajiny ako Británie e, sa sústredí na zraniteľnejších a poskytujú e, sírským táborom viac ako miliard eur a pomáha tisíckom africkým a vytvárajú ekonomickú infraštruktúru v chudobnejších krajinách sveta. Neodmietajme aj takúto pomoc. Iné krajiny tiež dokážu prispieť, keď poskytnú viac finančnej pomoci. Napríklad vytvoria strediska na spracovanie žiadosti e, v blízkosti e, krajín, odkiaľ utekajú ľudia, aby sa nedostali do rúk prevádzačov. E, iní môžu ponúknuť akceptovať utečencov. Musíme vyčleniť zdroje, aby sme mohli rýchlo navratiť tých, ktorí nemajú legitímny nárok máme potrebu komplexného prípadu Mm, prístupu. Nesmieme mať e, nedotknutelné mm, e, ideje. Pán predseda Juncker, teraz máme ne, problémy, e, ktoré nemajú precedens v dínach. Musíme realisticky hľadať riešenie. Už uplynul čas na to, aby sme poukazovali na údajne vinných Ehm, možno, že o tom budú písať noviny, ale z toho nebudú žiadne riešenie. Skúsme eh, si sa dať dohromady a eh, hľadať riešenie. Európa nepotrebuje eh, železnú oponu, ale potrebuje vôľu, aby sme spoločne diskutovali a hľadali riešenie. Dúfam, že budete nám načúvať. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán Kamal. A teraz v mene e, e liberálov pán Ferhofstadt. Uh, v prvom rade, pán predseda, ja som to robil osobne. Vo vzťahu k pánovi Junkerovi chcel by som viedriť sústrať v, sústrať v súvislosti s e, umrtím vašej e, e, matky aj v mene našej politickej skupiny. Vážne pán predseda, a zda na budúce rok by sme mohli zorganizovať túto diskusiu e, iným spôsobom. Mohli by sme pozvať e, e, dostatočný počet predstaviteľov e, štátov, hlav štátov a predsedov vlád. Myslím si, že máme dostatok miest na tejto strane parlamentom. Myslím si, že pán Juncker nedostane 90 minút, aby e, hovoril v rade. A to by umožnilo aj pánovi Tuskovi, aby bol tu prítomný. Všetci súhlasíme, že máme e, stáleho predsedu Európskej rady a myslím si, že mal by byť prítomný pri tejto príležitosti v parlamente. Ospravedlňujem sa, viem, žije teraz na Blízkom e, východe, je v Ramalaje, je e, v Jeruzaleme, e, musí cestovať z jedného hlavného mesta do iného hlavného mesta a pripravovať spoločnú azylovú politiku. To je jeho úloha, ale teraz sa dostávame k podstate problémov a tu nám chýba politická vôľa a chýba aj jednota, pán Kamal, medzi členskými štátmi, pretože to, čo tu bránite, E, to je prístup, že môžete si vyberať vlastných utečencov. E, vy to urobíte takto a v Nemecku to e, urobia inak a samozrejme v Maďarsku svojím spôsobom. Tam sú všelijaké múry a podobne. To nie je prístup k riešeniu problému. Utečenická kríza je predmetom kolektívnej zodpovednosti únie a o to tu ide. A Musíme prestať konať a reagovať. Členské štády nekonajú, iba reagujú. V apríli e, mali sme tragédiu e, v Stredomori a čo sme robili? Zvýšili sme rozpočet pre Frontex a e, roz, rozmýšľali sme, že problém sa vyrieši o 50 dní neskôr E, e, utečenci zablokovali tunel e, smerom do Británie a chceli sme to zahasiť peniazmi na stany pre nešťastných utečencov v Kale. A, a rozmýšľali sme, že problém je vyriešený. Nemusíme vysvetľovať, ako to dopadlo. A potom Budapešť a e, nešťastní e, e, e, utečenci boli na e, železničnej stanici, e, e, ne, vy, e, prejavovali voči ním žiadny e, e, rešpekt a povedali sme, že nech sa im umožní e, e, e, prechod e, železničnou cestou. To je hanba pre Európu. To neumožňuje riešiť e, utečenecký problém správnou cestou. E, Musíme si uvedomiť, že člen, niektoré členské štáty sa ujeli svojej zodpovednosti, napríklad Nemecko v Mnichove prijeli za, počas 5 dní 20 tisíc utečencov. A niektoré členské štáty hovoria, že to robíme počas 5 rokov a niektoré e, iné členské štáty hovoria, to nie je naša cesta. E, a e, v príkrom e, rozpore s tým je to, že tisícky e, obyčajných ľudí prejavili viac solidarity ako vedúci predstaviteľi členských štátov Európskej únie. Čiže čo chcem povedať, ospravedlňujem sa, nie je to na adresu pána Junckera, ale skôr na adresu rady. Práve tam je hlavný problém. Nie, treba hovoriť, že je to európska kríza, je to kríza toho, že máme nedostatok Európy. Povedzme to ľuďom. E, nie je to e, problém Európy. Dublin e, to je negácia Európy, lebo tam sa hovorí, že práve Taliansko alebo Grécko sú za to zodpovedné. Už v maji sa urobil dôležitý krok smerom z spoločnej zodpovednosti a dúfam, že rada nie o niekoľko mesiacov, ale o niekoľko dní e, príjme viaceré e, návrhy. E, možno, že riešením by bolo vytvoriť legálny systém pre migráciu. Tam niektorí tvrdia, prídu ekonomickí migranti, ale my to vyriešime, ak zavedieme systém modrých kariet. Napríklad Američania majú zelenú kartu, my máme modrú kartu ale e, e, e, v Európe ten systém sa využíva iba v Nemecku. A vy ste pred chvíľou vyhlasili, že v roku 2016 pripravíte balíček opatrení zameraných na legálnu migráciu. A záverom by som chcel povedať, že najdôležitejším ponaučením pre nás, pán predseda a vážení kolegovia, je to, že nesmeme e, e, e, sa abstrahovať od krízy v našom susedstve. Vždy to budeme musieť nejakým spôsobom zaplatiť. Stále máme konflikt na území Afrického rohu alebo na Blízkom východe. Aj keď je to mimo Európy, musíme znášať dôsledky. Sme presvedčení, že problém Vojna v Sýrii nebol našim problémom. Častokrát E, e, ľudia hovorili, že nerobíme nič, nepomáhame demokratom. A v dôsledku toho sa tu objavil e, islamský štát a je tu obrovská kríza s utečencami. Potrebujeme niečo urobiť. Ak zároveň tejto diskusii budeme pokovať svoje stanoviska, to nestačí potrebujeme novú iniciatívu a domnievam sa, že v OSN musíme sa snažiť o skončenie e, krvi prelevania v Sýrii. E, musíme skoncovať s terorizmom s tým, aby Sýrčania dokázali sa vrátiť domov. A preto vyzývam vás, pani e, Mogheriniova, a vyzývam predsedníctvo rady, vyzývam vás, aby ste vyzveli našich zastupcov v Bezpečnostnej rade OSN, aby čím skôr prišli s novou iniciatívou na skončenie konfliktu v Sýrii, pretože len toto bude trvalým e, riešením tejto krízy. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferhofstadt. Teraz má slovo e, v mene e, frakcie GUE pani Cimer. Pán predseda, pán Juncker, aj v mene mojej frakcie mene mojej frakcie e, chcem vyjadriť e, oprednú sústrasť e, a našu účasť pre vás ako človeka Jean-Claude Junckera. Vám to chcem vyjadriť, a to nie som sama v Európskom parlamente, ale k prejavu, ktorý tu dnes odznel a v ktorom išlo to, aby ste popísali stav Európskej únie a aby ste sa vedreli k tým najdôležitejším otázkam k problematike migrácie chcem eh, povedať eh, dve veci. Je známe, že Zeus uniesol e, malú maloazijskú e, princeznu Európa. Musíme e, pamätať na to, že táto princezna bola prvá migrantka do Európy. Ona dala meno nášmu kontinentu, to sú naše korene pre Európanov. Vy ste sami upozorili na to, že by bola ilúzia domňať že problém utečencov by sa dal ukončiť v dohľadnom čase a krátkom čase. Áno, je to pravda, je to ilúzia v tomto storočí máme dočinenia z jedných z najväčších problémov a vychádzam z toho, že musí sa to rovnako riešiť e, ako náš boj proti klimatickým zmenám. Je to spoločný globálny problém a to musíme konať spoločne. Ja som e, pochopila vaše návrhy hlavne ako posolstvo posolstvo všetkým tým, eh, ktorí eh, tu či už v tejto eh, snemovne, mm, lebo mm, v zodpovednosti za členské štáty buď skryto alebo jasne zastupujú rasistické pozície a hovoria, že Európa musia e, ohradiť a Európa e, nesmie sa starať o svet a Európa sa musí starať o vlastné zájmy a musí sa e, zase vrátiť späť do národných a nacionalistických pozícií. My vaše návrhy budeme prehrať, niektoré sa mi zdajú byť dobrým krokom, niektoré podľa mňa nejdú dosť ďaleko, ale na to budeme mať ešte možnosť sa vyjadriť ďalej k diskusii. Ja v každom prípade podporujem všetky požiadavky, ktoré smerujú k tomu, aby aby sme e, zriadili e, legálne spôsoby e, migrácia pristahovalectva, že to musí byť férové a solidárne zaobchádzanie a nesmieme pristať pri určovaní kvót, ktoré vyraďujú z účinnosti individuálne potreby týchto ľudí. Ich e, rodiny musí byť tiež zohľadené a ja vás beriem za slova, e, čo sa týka presadzovania e, Ženevského dohovoru o utečencoch, že to nebudete poľavať, ale že tieto budeme musieť brániť. Toto sú nároky, ktoré ostávajú platné v našej debate, ale ja chcem teraz e, e, sa vyjadriť k veľmi naliehavej téme o tom Grécko a k nášmu spôsobu, ako chceme tie problémy e, riešiť v Unii práve v otázke Grécka utečencov. To kombinuje obrázky z ostrova Kos a ďalších gréckých ostrovov ukazujú, aká je úzka súvislosť medzi tým, či štát dokáže fungovať a či môže sa ujať svoje zodpovednosti aj voči utečencov pri zaobchádzaní s Greckom, e, k, e, s jeho vládou aj e, ľuďom boli porušené tabu. Demonstranti boli ponižovaní, štát bol ponižený a kolo euro, ministrov financí eurozóny um, prebralo vládu nad Gréckom a Európsky parlament uh, sedí uh, len ako prizerajúci sa. A e, tento stav musíme zmeniť. A keď e, to chcete postupovať úprimne, tak vy e, nás budete mať e, na svojej strane, pretože nemôžeme dopustiť to, aby e, jednotlivé vlády e, presadzovali svoje krátkozraké nacionalistické e, postoje. Ja chcem ešte chvíľu, mi, prosím. Pán Juncker hovoril trajnásobne dlhý čas. Vy ste už teraz e, predlžili svoj rečnický čas na pol minúty. E, ja, vy ste hovorili, že nemáme počítať vaše každé slovo, to som ja nerobil, ale pozerám sa, čo je vo vašich prioritách a nie je tam nič napísané k sociálnym ťažiskám e, v vašich prioritách. To je náš problém, prosím, zmente to. Zmente to, pretože to je um, náš uh, spoločný postoj. Uh, ďakujem. frau zimmer ich finde das absolut. pani zimmer podľa mňa je to neprijateľné ja som uh, veľmi štedrý uh, pri vašom rečníckom čase, ktorý ste o dve minúty prekročili. A keď hovoríte, že pán uh, Juncker uh, hovoril uh, dlhšie, tak aj ja môžem hovoriť dlhšie. A chcem vám povedať, uh, že to je nepriateľné aby nie ste uh, časomiera parlamentu. A, uh, vašu podporu uh, nepotrebujem. Teraz má uh, za zelených slovo pán Lambert. Ďakujem, ďakujem, pán predseda, pán Juncker. Súhlasím s vami v e, ťažkých okamihoch, ktoré dnes prežívate, e, som s vami a aj v ambícii, ktorú chce, chceli ukázať pre Európsku úniu. Európska únia sa zakladá na hodnotách rešpektu, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv a vrátanie e, rešpektovania minorít, menšín. Toto sú spoločné hodnoty, pluralitnej spoločnosti, ktorú charakterizuje nediskriminácia, e, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami. A o tom dnes hovoríme. O akej únii hovoríme, keď jediný rast, ktorý sme dosiahli v Európe, je rast vylúčenia, prekérnosti, nerovnosti, nezamestnanosti, zatiaľ čo členské štáty E, vedú medzi sebou e, fiškálnu vojnu. O akej únii hovoríme, keď tu máme drámu utečencov a o akej únii hovoríme, keď Európska rada je e, divadlom vyjadrovania národného egoizmu až po vlastne do krajnej miery. Lisabonská zmluva ktorá tu bola citovaná, hovorí o čoraz užšej únii medzi ľudskými ná- európskymi národmi. A ja tu vidím, že tu máme čoraz užšie srdce a čoraz užšieho ducha. Článok druhý zmluvy, ktorý som citoval, hovorí, je veľmi živý a hovorí, že všetci, ktorí tu žijú, majú právo na a ktorí žijú v naliehavej situácii, v neúnosnej humanitárnej, demografickej a tak ďalej situácii, majú právo na zlepšenie, majú právo žiť e, v súlade s ideálmi e, dôstojnosti e, na celej planéte, lebo sme jej súčasťou a mladým ľuďom by sme mali dávať nástroje, aby si mohli budovať svoje životy. Myslím na poľnohospodárov, ktorí by nás mali živiť v harmónii so zemou, ktorá nás zrodila. Mali by sme zabezpečiť spravodlivý a udržateľný život. A naši e, podnikatelia by sa, mal, by sa mali zasadiť za takéto riešenia. Mali by sme mať financie v prospech spoločnosti. Myslím na e, tých investorov, ktorí sa obrátili chrbtom k fosílnym palivám. Myslím na umelcov, ktorí nám ukazujú to, čo je najlepšie e, v ľudskej duši. Ale myslím na tých, a sú to stále tí istí, ktorí odolávajú diktatúre krátkodobého zisku a vykorisťovania prírody a človeka. A to ste povedali, pán predseda, sme v naliehavej humanitárnej situácii a preto je potrebné preukázať tento európsky duch, a mal by sa prejaviť v rôznych členských štátoch, aby sme prijali utečencov, ktorí utekajú pred zničením a záhubou. Európska únia by nemala odmietať druhých. Chceť Európu proti e, ostatnému svetu to znamená, že budeme neustále Európanov stavať proti sebe. Európa to je solidarita v otvorenosti a aktéry zmien dnes prežívajú tieto ideály a tieto hodnoty. A s nimi, drahí kolegovia, drahý pán Juncker, musíme budovať budúcnosť a obnovovať nádej. Ak ju Európa stratí, tak bude Európa stratená. Prosím vás, e, pokiaľ ide o e, utečeneckú drámu, nezabúdajme na francúzského pápeža, ktorý hovorí, že Európa má svoje zodpovednosti musí príjmať a konať v zónach konfliktov. Pán Juncker, vy ste správne povedali a hovoríte od minuloročnej jary. A návrhy, ktoré tu vy hovoríte, indikujú následovné smery. Áno, potrebujeme kľúč permanentného prerozdeľovania utečencov. Áno, treba mať legálne cesty prístupu do EÚ. To sú jediné spôsoby, ako skoncovať so smrteľným biznisom prevádzačov. A na záver, e, treba povedať, že musíme prijať konkrétne naliehavé riešenia. Ja navrhujem konkrétne riešenie. Tento parlament, kde sme sa dnes stretli, sa stretáva 50 dní v roku a počas ostatných dní sa nachádzame v, vo vykúrených úradoch, ktoré sú prázdne a vybavené sprchami. A preto navrhujem, aby tieto sekundárne priestory Európskeho parlamentu boli dočasne dané k dispozícii utečencom a aby sa plenárne zasadnutia konali v Bruseli tak dlho, ako to bude nevyhnutné. Hľa, drahí kolegovia, toto je konkrétne opatrenie, ktoré umožní nášmu parlamentu pripojiť e, činy k slovám a v praxi preukázať, ako si vážime solidaritu a ľudskú dôstojnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lambert. A teraz v mene skupiny FD pán Faráž. Ďakujem pekne, pán Juncker. E, milite sa, už som vás v apríli varoval, že spoločná azylová politika je taká široká, že to znamená, že každý, kto sa dostane na územie Unie, môže zostať. A to privedie k e, prílevu biblických rozmerov. A práve to e, vidíme. A minulý týždeň Nemecko to ešte všetko skomplikovalo. Povedalo, že v zásade môže prísť e, ktokoľvek. Teraz je dnes zoznam krajín občania, ktorých môžu alebo nesmú zostať Ehm, eh, urobia eh, len to, že vyhodia svoje pasy do Sredomoria a povedia, že pochádzajú zo Sýrie. Ako viete, väčšina prichádzajúcich, a slovenský premiér bol dostatočne úprimný to povedal, väčšina ľudí, ktorí prichádzajú, sú ekonomickí migranti. Okrem toho, ako som varoval predtým, eh, máme náznaky toho, že ISIS využíva túto trasu, aby prepasoval svojich džihadistov na územie Európy. Musíme byť blázni, keď e, e, budeme tak e, e, e riskovať so súdružnosťou našej spoločnosti. A chcem pomôcť skutočným utečencom a chceme chrániť našu spoločnosť musíme e, e, skoncovať s tým, aby e, kriminálne gangy prevádzačov e, e, mali z toho profit. Musíme e, skoncovať s s tými plavidlami, e, ktorí prichádzajú na naše brehy, ako to robili Austrálčania v Spojenom kráľovstve sa blíži referendum. Teším sa na vás, keď prídete do Spojeného kráľovstva. Viem, že hodláte e, e, minúť desiatky e, miliónov libier našich daňovníkov, aby ste nám povedali, čo máme urobiť, ale ak chcete, e, tak nás e, e, nanútiť zmeniť svoj názor, pokiaľ nevrátite Cameronovi kontrolu nad hranicami. Briti na budúci rok budú hlasovať nie. Za frakciu ENF má slovo pán Filipo. Il est simple de résumer en... Jednoducho sa štáv z únie zhodnotí kríza. Kríza, ktorá poskytuje všetko kultúru, diplomáciu, tak ako vždy e, sa tu snažíme látať diery Ukrajina, Sýria, Líbia. To sú tie najväčšie nešťastia v týchto krajinách a vy ste ich zničili. A teraz e, sme vystavení náporu e, nelegálnych migrantov a islamistov. Dovolte mi povedať, že pokiaľ ide o to, čo ste povedali a čo ste adresovali, Máme tu 160 tisíc utečencov, ktorých treba začať prerozdeľovať od budúceho týždňa a vy e, hrozíte finančnými pokutami tým štátom, ktoré e, to nepríjmu. E, e sú to krajiny, ktoré sú už postihnuté nezamestnanosťou, ale nič nenavrujete proti e, Petro monarchiám, ktoré sú nesmierne bohaté na Blízkom východe. E, členské štáty sú vystavené tejto imigrácii pokiaľ ide o našich poslucháčov, oni by ocenili, keby, e, keby zo, ste nejaké omrvinky umožnili a uvoľnili pre utečencov. Vaše monštrum e, pohrda ľuďmi a sú o tom každodenné dôkazy. Stále hovoríte Európa, Európa, Európa, ako keby, keď budete spomínať problém, ako keby ste s tým chceli odstrániť dôsledky a tento prejav o stave únie je e, jednoducho prepadák. Nezabúdajme na dejinu, e, demokraciu, referenda a tak, ako to chcú robiť naši britskí priatelia, pretože národy chcú žiť v prosperite, bezpečnosti, demokracii a v miery. Teraz v mene nezaradených má slovo pani poslankyňa Morvaj. Ďakujem. Vlastníci, sa. Najprv som chcela napísať a povedať, e, vlastníci Maďarska, zjednoťte sa, pretože e, sa e, hlboko obávam o moju vlast. No potom som chcel napísať vlastníci Európy, zjednoťte sa, pretože teraz viem, že mnohí vlastníci v celej Európe e, majú rovnaký názor. A nakoniec som si uvedomila, že sú vlastníci nielen v príjmajúcich a tranzitných e, štátoch migrácie, ale sú vlastníci aj v štátoch pôvodu, v afrických štátoch, v chudobných azijských štátoch. My všetci máme rovnaký sen. Žiť v našej vlasti a pracovať pre našu vlast v miery, aby sme si zachovali naše korene, našu kultúru, tradície. Dovolte nám zjednotiť Dovolte, aby sme začali e, rozmýšľať a pracovať spolu pre náš spoločný cieľ a mm, dovolte, aby sme so svetom robili lepšie miesto. Im Namen des äh, Rates äh, spricht. Mene rady Monsieur le Président. Vážený pán predseda, dámy poslankyne, páni poslanci, pán predseda komisie, drahý komisár v mene rady, by som chcel najskôr poďakovať predsedovi Junckerovi za jeho prejav o stave únie, za jeho lucidnú analýzu situáciu, za jeho víziu víziev, ktorá pre, ktoré pred úniou stoja a za to, že pomenoval veci také, aké sú, ako aj za jeho návrhy. Jeho návrhy, ktoré sú veľmi dôležité, za jeho iniciatívy v rozličných oblastiach. Vy máte pravdu, vážený pán predseda. E, nie je nie sme v bežnej situácii. Táto situácia si vyžaduje odvážne, výnimočné a inovačné akcie my musíme Európania preukázať, že v týchto historických okamihoch, ktoré prežívame, dokážeme reagovať, tak ako sme to robili napríklad v okamihu pádu Berlínskeho múra a opätovného zjednotenia európskeho kontinentu. Teraz čelíme veľkej kríze, ktorá si vyžaduje akčnú schopnosť, politickú vôľu, solidaritu, ktorá charakterizuje európskeho ducha. E, predseda Juncker zdôraznil situáciu v oblasti imigrácie a utečencov, prežívame kritické okamihy pre Úniu a my e, potvrdzujeme, že táto kríza dosiahla také rozmery, aké sme nečakali. E, hrozí, že nás jednoducho presiahne. Je potrebné, aby sme E, a je to skúška pre naše nástroje a pre naše pravidla a teraz nemôžeme tu e, jednoducho prestupovať z nohy na nohu alebo, alebo taktizovať. Predsedníctvo e, prijalo všetky dalo všetky sily na to, aby sa prijali opatrenia vrátane výnimočných dočasných opatrení ohľadne presídlenia a opätovného usadenia utečencov. Nebola to ľahká úloha a ešte nebola dostačujúca. Musíme ísť ďalej a rýchlejšie. Nové návrhy, ktoré predložil dnes predseda Juncker, sú dôležitým príspevkom k prebiehajúcemu procesu a e, očakávame a, predpoklad, a chystáme nové zasadnutia rady. Potrebujeme spojiť naše úsilie. Európa je do, dokonale schopná zvládnuť túto krízu. Nakoniec hovorili sme o 0,8 obyvateľstva. To nie je obrovské číslo, ale je potrebné zvládnuť túto krízu a konať v súlade s našimi hodnotami. Len tak dokážeme, e, a to dokážeme len prostredníctvom spoločnej politickej vôle treba hľadať riešenia vo všetkých členských štátoch. Je potrebné, aby sa spojili v úzkej spolupráci s inštitúciami a najmä s vami, s komisiou. To si vyžaduje úsilie od každého a takisto je potrebné venovať toto úsilie migrácii a úsiliu Európy. Pán predseda, boli, bola príležitosť predstaviť aj iné priority nášho predsedníctva, ktoré E, súvisia s tými, ktoré spomenul predseda komisie. Je pravdou, že nemôžeme zabúdať na nezamestnanosť, oživenie, ktoré treba podporovať, problémy e, nezamestnanosti mladých ľudí. Máme investičný plán, ktorý treba odvážne a rýchlo e, spustiť. Hovoril už o tom pán predseda, luxemburské predsedníctvo na tom veľmi oddane a odhodlane pracuje pán predseda na prehlbení sociálnej európskej dimenzie. Ja som si vypočul, čo ste povedali o sociálnom dumpingu a o tom, že za rovnakú prácu treba rovnakú plácu. Je potrebné zachovať slobodný pohyb, ale na to je potrebné vytvoriť rovnováhu medzi sociálnymi právami a ekonomickými slobodami. My podporujeme komisiu, aby zaktivovala vnútorný trh, najmä v oblasti digitálneho trhu. A je pravdou, že DIG bude transformovať nielen priemysel a služby, ale aj náš spôsob práce a pracovný trh. A teda bude mať veľký dopad na kvalifikáciu a kompetencie, ktoré musí, a tým sa musíme naliehavo zaoberať. Hlavná výzva udržateľného rozvoja boj proti klimatickému oteplovaniu približovanie sa rozhodujúcej medzinárodnej konferencie. To sú hlavné body, hlavné výzvy. Nezabúdajme, a to už bolo povedané, že táto utečenecká kríza je najmä výsledkom iných kríz, iných konfliktov, hrozných konfliktov v susedstve Európy a keď pozerám na našich susedov, nemôžeme povedať, že to je stabilné susedstvo Máme tu susedov, ktorí sú zmietaní krízou a konfliktami a Európa sa musí stať medzinárodným aktérom. E, musíme úzko spolupracovať s Federikou a musíme sa my zaviazať, my sami, ale aj medzinárodné spoločenstvo a najmä aj na úrovni e, OSN. Ďakujem vám za vašu pozornosť. E Ďakujem, pán Schmidt, za frakciu EPP. Má teraz e, slovo pán Royal. Pán predseda komisie rady parlamentu. Najprv chcem sa srdečne poďakovať za to, že Jean-Claude Juncker jasne povedal, že Európa je viac len ako nejaký projekt a že e, to e, je e, základ, kde ide o hodnoty a v tomto zmysle je táto problematika otečencov šanca, aby sme to silnejšie mali na zreteli. Sú tu úlohy, hodnoty a musíme pomôcť ľuďom a nielen slovami, ale musí to mať konkrétny základ a máme tu určite domácu úlohu a Chcem sa poďakovať za to, že e, je to aj druhá strana a sú tu štáty pôdov a e, musíme organizovať e, navracovanie aj boj proti obchodníkom s ľuďmi a nebude to vybavené slami napríklad keď nemôžeme sa tvariť, legálnym prisúvačstvom to čarovne vyriešime a ten štát e, je preč krátky a e, chyba mi tu niečo, chyba mi tu e, podrobnosti o tom, že kto má byť toto zodpovedný za to financovanie tejto obrovskej výzvy. A to bude fungovať len vtedy, keď občania v Európe Eh, budú mať svoj blahobyt eh, a bude to zorganizované. A to nie je len problém Grécka. Musíme tiež nájsť si príležitosť, aby sme si mm, premysleli, ako zorganizovať raz v Európe, ako je to s spoločným trhom, ako je to s našimi mm, reguláciami, ako je to s cenami energetiky, ako je to s otázkou podporovania podnikateľstva a inovácie a výskumu. Ja len tieto otázky kladiem, veď času nemám, ale to je dôležité eh, tá podmienka, ak chce niekto vyriešiť tento problém a očakávam odpoveď od komisie. Ďakujem, pán Rojles. Raz pán Rodríguez má slovo. Vážený pán predseda, chceli ste predniesť odvážny prejav v prospech Európskej únie, v prospech únii Európanov a my vás v tomto smere podporujeme. Áno, Európska únie sa e, potýka s existenčnou krízou a napokon ide o to, aby e, sme si položili otázku, čo sme to za ľudia, Európania. Takúto krízu e, e, je možné vyriešiť iba na základe skutočných európskych riešení a teraz e, pred e, e, našimi hranicami sa koná obrovská humanitárna kríza. Myslím si, že jediné možné riešenie je európsky azylový systém. Je tu stále silnejúci tlak migrácie na našich hraniciach a jediným riešením je vypracovať program európskej migrácie a posilniť E, spoluprácu v tomto smere. Máte e, stále e, väčšie pnutie na trhu práce a riešením je program plného zamestnania v Európe a investičný plán je hlavnou hybnou sílou ale môžeme e, naozaj povedať, že všetky členské štáty majú podmienky na realizáciu takéhoto programu? Ja si to nemyslím. A tak tomu nebude, pokiaľ eurozóna bude oblasťou e, e, e nie konvergencie, ale odlišovania a preto váš plán e, dobudovania ekonomickej a menovej únie je taký dôležitý. Teda záverom potrebujeme mať skutočné európske riešenie. A na tento účel my, poslanci, by sme mali zastupovať nielen občanov našich štátov, ale aj európskych občanov ako celok. Ďakujem pekne. Práve som eh, chcel povedať, že nie umožňujem teraz postup podľa eh, modrej karty, pretože eh, je príliš neskoro. Poprosím vás, aby ste dodržovali aj rečnícky čas. V opačnom prípade nestihneme hlasovanie po obede. A teraz poprosím vás, aby ste si uvedomili, že budem veľmi prísny aj s rečnickým časom vieme, že situácia utečencov, ktorým sa podarilo dostať sa na európske územie, je dramatická. Potrebujeme mať technické a politické riešenia. Budem jednoznačný a budem úprimný, ako ste to hovorili. Vy spomínali ste mm, ozajstné základné príčiny a teraz by som chcel e, e, spomenúť e, etickú otázku, ktorej sa často vyhýbame Prvá vec, ktorú by mali urobiť Rada, Komisia a náš parlament, je uvedomiť si, že niektoré európske štáty do značnej miery, i keď nie výlučne, zodpovedné za súčasný stav. Nie len e, preto, že išlo o neobezenú inváziu v Iraku, ale pretože e, e, nekonali, prípadne E, konali neúčinne v mnohých krajinách Blízkeho východu a Stredomorie a teraz e, to vyústilo do toho, čo e, máme a toto uvedomenie si bude dôležité z hľadiska spravodlivosti a pomôže nám lepšie pochopiť ďalšie kroky, ktoré sú potrebné. Pán poslanec Castaldo. Ďakujem, pán predseda my musíme byť transparentní a jasní, ja s tým súhlasím, ale keď tu máme e, prázdnu stoličku miesta e, prezidenta Tuska, my musíme hovoriť o štátoch únie, lebo Európa naozaj sa je tu háda o peniaze, o kvóty ohľadne utečencov a zabúda sa na to, že sú tu utečenci a e, vlastne zdá sa, že vôbec nepoznáme dôsledky našich politík, obchodných politík, e, napríklad dopadu e, čínskych a amerických nadnárodných spoločností. Máme tu arabské krajiny našich spo, tzv. spojencov, ktoré nič neurobili preto, aby pomohli svojim sírským bratom alebo Iračanom, ale urobili veľa preto, aby destabilizovali túto e, zónu. Aká je toto Európa, e, ke, ktorá ako odpoveď na krízu e, vo, v rámci svojej ekonomickej krízy e, e, sa správa z Babelo, je to z Babela Európa. A ne, kvóty E, pre migrantov e, to e, nie je len pre zodpovednosťou únie, je to zodpovednosť všetkých. Niektoré vlády odmietajú túto tézu, ale 5, hnutie piatich hviezd bude trvať na spravodlivom riešení. Pán Begraf, prosím, rešpektujte rečnícky čas. Ak nie, tak poškodíte kolegu. Vážený Máme tu plán ohľadne rozdeľovania 160 tisícov migrantov v Európskej únie. To nie je Junckerov plán, to je Merkelovej plán. Merkelová s prezidentom Hollandom chcú tento plán vnútiť celej Európskej únie. To je demokracia EÚ v praxi. Nemecko vidí, že nie je schopné zvládnuť týchto utečencov a preto chce, aby to riešili aj ostatné štáty Európskej únie. To je problém, E, ktorý vznikol a chce, aby vlastne tieto štáty poskytli domov a stravu utečencom. A plán nie je zatvárať dvere pred nedôveryhodnými ľuďmi, ktorí sem prichádzajú. Je tu plán A, a ktorý by mal, e, na základe ktorého tu chceme umožniť prístup tisícom teroristov a pani Merkelová by nám mala vysvetliť, ako to chce riešiť. Mala by ukázať solidaritu a nedávať 100 tisíce eur na to, aby na utečencov, ktorých tu nechceme. Ďakujem. Pán predseda komisia, predseda parlamentu, predovšetkým v mene polskej delegácie VPP eh, chcem vám vyjadriť eh, sústrasť. Eh, pán predseda, situácia sa rýchlo vyvíja v súvislosti s tým v mene polskej delegácie. Chcem povedať, že my sme zo štátu a Oposníci e, sú z konkrétneho štátu, ktorý má východnú hranicu únie e, a e, ďakujem vám, že ste spomenuli, že tragická situácia môže nastať aj e, na východnej hranici z Ukrajiny, ale tá situácia je tak nejasná, že neviem jasne, ako budú ďalšie kroky a súhlasím s vašim názorom, že e, nielen premiesňovanie, prerozdeľovanie je riešením, ale aj e, holistický prístup musí byť použitý. Situácia je taká dynamická, že aj e, my v Polsku e, vzhľadom na letnú katastrofu. Teraz eh, vedeme debatu o možnosti eh, zvýšenia, možnosti príjmania utečencov a včera bol eh, prijaté rozhodnutie, aby sme začali diskusiu o zvýšení počtu prijatých, ale kontrola tohoto prístupu musí byť v rukách členských štátov. Ešte jedna vec, my sme zo štátu a štátov, kde veľmi dobre rozumieme, čo sa deje a chceme byť solidárni s inými, ale nebudeme umožňovať aby sme boli e, pod e, tlakom alebo dokonca e, vydieraní s pomocou európskej peniazy, pretože to je kontraproduktívne, to je proti európskemu fungovaniu a my sme za to a zároveň budeme diskutovať o spôsobe, aký môžeme pomôcť. La parola all'onorevole Guerrero. A teraz pán Guerrero Salom, vážený pán predseda, keď E, uzavrieme politický beh, ktorý sme dnes začali, dostaneme sa do polovice volebného obdobia a niekoľko rokov odsedy, čo sa začala ekonomická kríza pre ekonomiku, to je stratené obdobie a pre sociálnu dimenziu je to obdobie e, návratu späť. My sa musíme zaviaza, zaviazať, že predstavíme e, 3A. Musíme sa vyhnúť tomu, aby e, východ z krízy bol na úkor sociálnych výdobytkov. Je potrebné predložiť také opatrenia, ktoré umožnia ísť smerom k jednotnému európskemu platu, e, k jednotnému boju proti nezamestnanosti, obnove pracovných práv a v boji proti sociálnemu a daňovému dumpingu. Pokiaľ ide o sociálnu a humanitárnu krízu, tak celé milióny e, obyvateľov sveta je dnes, e, má dnes štatút utečencov a vládne tu hlad. Dnes vo svete ešte viac ľudí umiera od hladu ako tých, ktorí sú nasýtení. A E, Európa musí hovoriť jednotným, silným hlasom pred budúcou e, konferenciou, e, ku ktorej dôjde na budúci rok na jar v Istambule. Už sme predstavili naše oznámenie, parlament pripravuje svoju správu, Európska rada predstaví svoje závery koncom roka ale v Istambule nás budú súdiť nie podľa reči, nie podľa toho, čo sme napísali, ale podľa toho, čo sme urobili v na- našom vlastnom území. Ak my nebudeme solidárni a zodpovední, nemôžeme žiadať v Istambule, e, aby nám niekto s utečencami v Európe pomáhal. Tak for ordet, herr talman. Ďakujem, pán predseda. Počas tejto krátkej minúty, eh, ktorú mám, chcem nadviazať na eh, pána Junckera. Chcem hovoriť o tom, čo ruská strana robí proti Ukrajine a Krymu. Toto nie je hodné modernej spoločnosti. O, civilné obyvateľstvo trpí a prekvapivo veľa ľudí umiera. A, a naši politici Musia na to reagovať naša politická strana v Európskom parlamente, v Európskej rade a aj vo švedskom parlamente sa zasadzuje za to, aby ozbrojený konflikt e, skončil. A tým poslancom, ktorí rozširujú lži, chcem povedať, že Rusko musí odísť z Krymu a takisto z Ukrajiny ako takej a to mali urobiť už včera. Viem, že ďalší krok bude, že Rusko preruší dodávky plynu Ukrajine. To bude mať e, ničivé dôsledky na Ukrajinu. Bez ohľadu na to, čo hovoria iní poslanci, ja sa budem zasadzovať naďalej za vyriešenie tohto konfliktu a to sľubujem. Pán Atkinson. Pán Lamassur má slovo. Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať a zablahoželať predsedovi Európskej komisie za jeho víziu, za jeho líderstvo a za európskeho ducha, ktorý naplňal jeho prejav. To často v európskej politike bohužiaľ chýba. Nesmieme ale skrývať krutú realitu v Európe nám chýba únia, v únii nám zasa chýba Európa. Európa funguje zle napriek spoločným úsiliam. Európska politika je rozkladaná národnými politikmi, národnými lídrami. E, národní lídri majú rozhodovať jednomyselne, ale často podliehajú národným tlakom, dokonca nacionalistickým tlakom. Rozprava o migrácii v júni bola naozaj nedôstojná pod tlakom udalostí ustupujeme diktatúre naliehavosti a často aj e, emóciám na úkor dlhodobých rozhodnutí. Takisto európsky e, lídry neaplikujú vlastné rozhodnutia, sú pokryteckej a ministri financií v súčasnosti skúmajú návrh európskeho rozpočtu na 2016 a tam sa dokonca krátia sumy na azyl a migráciu. Teraz je naozaj na čase, aby sme vrátili Únii Európu, aby sme Európe vrátili Úniu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, pán Weidenholzer. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda Juncker, chcem vám poďakovať za vašu úprimnosť. Áno, naozaj teraz je už na čase, aby sme začali byť otvorení a úprimní a je čas, aby sme mali už konečne viac Európy táto utečenecká otázka bude pre nás skúškou. Ak neobstojíme, tak môžeme všetko stratiť. Ak obstojíme, ale môžeme veľa získať. A ja som vám vďačný, že ste túto otázku nezredukovali iba na otázku kvót. Ďakujem za to, že ste ocenili aj prácu E, blízkovýchodných štátov na riešení tohto problému. My pre nich e, robíme príliš málo, oni potrebujú viac prostriedkov, musíme s nimi zlepšiť spoluprácu a takisto nestačí, aby sme zriadovali tie hotspoty, ktoré prídu onedlho. 10 tisíce ľudí sa teraz nachádzajú na balkánskej ceste E, putujú pod holým nebom a keď napríklad prší, ako bolo dnes už ohlásené, tak e, tí ľudia sú vystavení katastrofám. Prosím, konajte už. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme tu podporili také štáty ako Srbsko, ktoré prevzali naozaj príkladné úlohy. Ďakujem. Teraz pán González Pons má slovo. Ďakujem. Pán Juncker uviedol jeden príklad. Španielsko má viac ako 4 milióny nezamestnaných a napriek tomu návrh o utečencoch, ktorý predložila komisia, schválime zo solidárnych dôvodov, z humanitárnych dôvodov a aj preto, že my ako Európania máme etickú povinnosť toto urobiť. Musíme urobiť všetko proti fanatizmu a vojne. Pán Juncker hovorí, že nemôžeme zabudnúť na tých, e, ktorí boli utečencami počas dvoch e, svetových vojen. Potrebujeme spoločnú azylovú politiku, ale aj spoločnú mierovú a zahraničnú politiku a takisto spoločnú vnútornú politiku, ktorá bude budovať toleranciu. Potrebujeme aj mentálnu šengenskú dohodu, teda musíme odbúravať mentálne hranice a prekážky a bariéry v srdciach ľudí. Strašný obrázok e, sírskeho dieťaťa, ktoré zahynulo na tureckej pláži. To pohlo mnohých, zarmutilo mnohých, ale to nie je prvé dieťa, ktoré zahynulo a nie je to ani posledné dieťa, ktoré takto zahynie. A sírska vojna nie je jedinou vojnou, ktorú, ktorej sme svetkami prídu aj o, klimatickí utečenci, utečenci, ktorí budú utekať pred chorobami, pred hladom a rozdelenie týchto osôb a prijatie týchto osôb v Európskej únii bude ťažké, bude to dlhý, komplikovaný proces. Bude to výzva, pred ktorou budeme stať v najbližších rokoch. Výzva, ktorá nás bude sprevádzať ešte dlhé roky. No a otázkou teraz je, koľko a kedy. Kedy medzinárodné spoločenstvo ukončí túto vojnu v Sýrii, pokiaľ nebude ukončená vojna, tak môžeme mať koľko kvót chceme, ale nebudeme môcť prijať všetkých. Pani Pervonš Beres, ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa na vás obraciam, e, tak ako aj ostatní, pán predseda komisie, a vyjadrujem vám úprimnú sústrasť dnes sa tu schádzame, aby sme diskutovali o téme, ktorá patrí nie len do komunitárnej metódy, ale patrí do celej Európskej únie, únie solidarity. Táto solidarita, tá je kľúčom alebo pilierom, na ktorom spočíva Európska e, únia, aj eurozóna a solidarita, je takisto veľmi drahou hodnotou pre moju politickú skupinu. No a v tomto duchu sa chcem poďakovať Európskej komisii, pretože ona umožnila e, zabrániť Grexitu. Grexit by znamenal rozklad európskej solidarity. Ale musíme teraz pokračovať, pretože tá kríza ešte nie je skončená. Potrebujeme teraz odvahu, aby sme začali riešiť otázku dlhu, pretože všetci pozorovatelia vedia, že tento dlh je neudržateľný. Začníme ho riešiť e, odhodlane a v duchu solidarity. A takisto ste povedali, že z ekonomického riadenia chceme urobiť riadenie, ktoré nám umožní riešiť všetky výzvy, takisto aj e, utečeneckú výzvu. A preto vás prosím, pán predseda komisie, nezabúdajte aj na ten cukor, nestačí iba bič Čiže e, solidarita si vyžaduje aj dostatočnú rozpočtovú kapacitu pre eurozónu a Európsky parlament vám už na to predložil návrh. Takže prosím, pani Beres, e, predsedajúci prerušuje. Pán Gardini, pani Gardini. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz by som aj ja chcela zdôrazniť našu hrdosť, to, že sme vždy rýchle podporí vás, pán predseda Juncker, ako predsedu komisie. Keď e, počúvam vaše reči, tak naozaj sa nachádzame v tých hodnotách, to, s ktorými sa stotožňujeme a veríme v tú istú Európu, ako veríte vy. A naozaj si želáme, aby váš e, prejav, tak e, jasne artikulovaný, tak komplexný, tak humánny, tak otvorený, tak podporujúci hodnoty kresťanskej Európy, bolo by škoda, keby nebol úplne e, pretavený do reality. Pretože skutočne dnes e, musíme prekonať tieto prekážky a musíme v rámci solidarity reagovať na túto núdzovú situáciu a musíme skutočne zaviesť všetky tieto nástroje tak v strednom ako aj dlhodobom horizonte, tak aby sme dokázali predchádzať tomuto dramatickému javu, e, ktorý v skutku je definovaný hlavne otázkami humanity a takisto sa viaže na historické udalosti. My ako Forza Italia v rámci EPP sme vždy tlačili na to, aby sme e, vytvorili takýto komplexný e, rámec. A my sa stotožňujeme so všetkými vašimi návrhmi. A skutočne chceme, aby to posolstvo bolo kompletné, pretože, ako hovoria mnohé dnešné denníky, tak to, čo hovoríme, tomu načúvajú e, mnohé krajiny ďalšie a nemôžeme vytvárať ilúzie zbytočné. My musíme racionálnym spôsobom reagovať na tú núzovú situáciu a ak to tak nebude, tak budeme prispievať k ďalším tragédiám a dramatickým situáciám. Ďakujem za váš prístup a želám vám, ako aj všetkým ostatným, dobrú prácu. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Toja. Ako povedal pán predseda Juncker, eh, toto nie je ani je to teda nezvyčajné obdobie, takisto veľmi ťažké z pohľadu histórie EÚ. Chce to eh, zodpovednosť eh, kolektívneho charakteru lídry a všetky, ktorí zodpovedajú za túto situáciu, tak tí sa musia pozrieť, ako to bolo historicky. A dnes e, sme ešte stále nedokázali e, prekonať e, internú krízu, ktorá vyplývala aj z nezamestnanosti a z hospodárskej situácie. A je tu tlak na Európu z vonkajšej strany. Dôsledkom je takýto prílev utečencov a kvôli tomuto požadujeme silný a jasný zásah Samozrejme musíme vytvoriť systém, ktorý bude postavený nad národnú logiku. Bohužiaľ mnohé krajiny idú cestou egoizmu. A možno sú to tie isté krajiny, e, ktoré e, boli zjednotené v rámci ducha jednoty, európskej jednoty. My podporujeme vaše e, návrhy, pán predseda, tak ako to už povedal aj náš predseda, pán Pitela. Treba konať adekvátnym spôsobom, konkrétne a urgentne milióny krát sme sa vyjadrili, že áno, budeme konať, ale bolo to príliš málo a príliš neskoro. To je la parola l'onore Spiraki. Pán Spiraki. Κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αυτός ο χειμώνας ξεκινά με την κατάρρευση δύο σημαντικών συλλογικών ψευδεστήσεων. Κατέρευσε δυστυχώς με τραγικό τρόπο... Ďakujem. Teraz je situácia taká, že Dublin 2 sa rúca, systém Dublin 2 sa rúca a Grécko a Taliansko musia ešte stále čeliť e, utečeneckým tlakom a tokom a teraz už naozaj si integrácia utečencov vyžaduje väčšie finančné prostriedky a musíme okamžite povinne začať rozdeľovať záväzky. Komisia to povedala a my to teraz musíme implementovať. E, v Grécku na greckých ostrovoch, na Kose, na Lesbose sú státisíce ľudí, e, rodín, detí. My Gréci vieme veľmi dobre, ako to vyzerá e, a čo to znamená byť utečencom. A, a ako Európania musíme zabezpečiť svoje hranice a príjmajúce štáty musia byť na to pripravené, ale Populizmus nemôže ponúknuť riešenie situácie. V Grécku je veľmi veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že nová vláda musí robiť reformy, to je prvá priorita. Nová vláda, ktorá vzíde z volieb, musí byť stabilná, musí zaručiť bezpečnejšie hospodárske prostredie v rámci dohôd. Nemôžeme sa vrátiť späť Podarí sa nám to s podporou EÚ, tak ako to zvládli Španieli, Portugalci a uh, Íri. Prosím. Chcem vás e, poprosiť, aby ste rešpektovali ten čas. E, ak budete ale zdvojnásobovať ten udelený rečnícky čas, tak budem nutený vám ten čas obmedziť. Garcia Pérez, minúta. Pán predsedajúci, V júni 2015 prišlo 40 tisíc utečencov. Taliansko ich nemôže všetkých prijať. Vždy tu vládol národný egoizmus, ktorý nám hádzal kamene do cesty. Nemohli sme nájsť európske riešenie pre najväčšiu utečeneckú krízu posledného obdobia. No a aby sme teraz vyhodnotili tú situáciu, musíme začať riešiť zásadné politické témy. Európa túto krízu neprekoná, nebudú nové pracovné miesta, ak nebudeme podporovať rast a investície. A preto môžeme schváliť prvé kroky v Junckerovom pláne, ale ďalšia zásadná otázka sa tu črta. Kde je sociálna Európa? Kde je boj proti nerovnosti? Kde um, sú iniciatívy v oblasti minimálneho príjmu, minimálnej mzdy v Európe? kde sú iniciatívy pre zrovnoprávnenie mužov a žien a pre boj proti sociálnemu dumpingu. Pán e, Juncker čas plinie a Európa nemôže čakať. Pán predseda, dámy a páni, veľmi veľa ste investovali do budovania povedomia, odkiaľ pochádzame, kto sme a kam smerujeme. To bolo správne a nevyhnutné myšlienka Európy a ten politický projekt Európskej únie je našim pracovným programom. Národný egoizmus, nedostatok e, transparentnosti, rozpor medzi slovami a činmi, nedostatok zomknutosti, to všetko je našim problémom. Je na nás, aby sme dokázali zvládať všetky tieto menované výzvy. A v súčasnosti v mnohých krajinách zažívame signály, ktoré nám dávajú odvahu a ktoré hovoria o tom, že môže byť úspešná spolupráca medzi občianskou spoločnosťou, mimovládnym sektorom a vládnym sektorom. Tie vlny utečencov, ktoré plynú, alebo prechádzajú aj cez Grécko a ktoré sú, ktorí sú vyhľadovení, to všetko je skutočnosťou a je nevyhnutné, aby sme spravili z Európy spoločný projekt na úrovni ekonomickej, sociálnej, ako aj obranej a bezpečnostnej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Európa vždy vo svete bola charakteristická tým, že prebiehali v nej veľké zmeny. Ale teraz sa musíme rozhodnúť, či sa naozaj budeme zmeniť, či sa nám podarí na základe toho vymaniť sa zo zlej situácie, alebo sa vzdáme našich princípov, našich hodnot a tak sa vzdáme aj našej budúcnosti. Nemôžeme pripustiť, aby na diálniciach, tak povediac, putovalo množstvo ľudí, aby sa tlačili v obrovských hradoch. Je teda dôležité, aby sme mali systém rozdelenia utečencov, ale je to iba začiatok. Je veľká naša zodpovednosť. Je dôležité povedať, že potrebujeme veľkú solidaritu a človek má byť solidárny voči utečencom a to bude veľmi dôležité pre celú Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, drahý pán predseda komisie. Pokiaľ ide o otázku imigračnej krízy, tak e, tá má okrem nevýhoda istú výhodu pre nás, Európanov. Týka sa nás všetkých. To nielen pokiaľ ide o túto kapitolu, aj v prípade ostatných kapitol to znamená viac integrácie, viac európskej koordinácie a viac Európy. Nie menej Európy a preto som sa chcel dotknúť aj otázky hospodárskej. Tá sa týka mnohých krajín. Portugalsko, Španielsko, Grécko, Írsko a mnohých ďalších. E, my sme investovali veľa energie, práve Írsko, Portugalsko, Španielsko, aby sme sa ocitli v lepšej situácii. A preto mám teraz veľmi konkrétnu otázku náš premiér, e, to bolo doteraz v Portugalsku jediná osoba, ktorá nejakým spôsobom sprostredkovala víziu e, Európy v takomto kontexte. On navrhol, že by ten mechanizmus mohol vyzerať tak, že každopádne budeme mať zriadený spoločný fond pomoci pre nezamestnaných. Ako to vnímate, pán predseda, aj po tom, čo bolo prezentované v júni? Pôjdeme na spontánnu rozpravu a dostane priestor len 6 rečníkov a ja vás poprosím, aby ste rešpektovali ten rečnícky čas, minúta na každého. Najskôr pán poslanec Kristosos. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som sa chcel srdečne poďakovať pánovi predsedovi Junckerovi za jeho pozitívnu úlohu pri zvládaní gréckej krízy. Okrem toho by som chcel povedať, že v Grécku je obmedzený politický vývoj do volieb sa vstupuje s istými prispôsobenými programy, programami a my v rámci našej strany sa snažíme nadviazať spoluprácu aj v rámci tohto volebného obdobia. Čiže každopádne sa situácia posúva v Grécku, ale tá hospodárska kríza ešte pretrváva jej účinky. A keď po voľbách budeme schopní ukázať, že dokážeme efektívnym spôsobom sa vysporiadať s tou krízou, budeme na to potrebovať každopádne aj podporu pána Junckera ostatných, tak aby sme dokázali mať flexibilnú politiku, pokiaľ ide o daňový systém, e, zdaňovanie malých a stredných podnikov, zdaňovanie e, odvetvia zahraničnej dopravy naozaj e, je nevyhnutné najskôr uvoľniť troška tú daňovú politiku, tak aby sme dokázali vybrnúť z tejto krízy s takouto silnou politikou. Pán poslanec Blanko. gracias, señor presidente. En este Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je dôležité v rámci tejto rozpravy načúvať hlasu odvetvia, ktoré je v kríze. Hovoríme o ponospodároch, ktorí žiadajú spravodlivé odmeny a ceny za svoje produkty, hlavne ide o mliekárov. Máme stovky takýchto polnospodárov a teda aj takýchto fariem. Ak nedostaneme okamžitú odpoveď zo strany komisie, odpoveď, ktorá by obsahovala aj minimálne intervenčné výkupné ceny. Ak tak nespravíme, tak potom liekarenský sektor a tisícky fariem, ako je napríklad aj u mňa v Galícii, jednoducho zmiznú. Preto je nevyhnutné načúvať ich hlasu, počúvať, čo hovoria. Títo polnospodári sú v uliciach, protestujú a my musíme im poskytnúť okamžitú odpoveď. Musíme byť spravodliví v rámci našej odozvy. A Európska komisia by naozaj mala s týmto niečo okamžite urobiť a mali by byť stanovené nejaké minimálne intervenčné výkupné ceny tak aby sme nastavili znova rovnováhu. Ja som si tiež vypočul e, príhovor, alebo teda prejav e, pána Junkera, ktorý hovoril aj o situácii v Grécku. Vy ste hovorili, že je tam aj príspevok zamýšľaný pre Grécko. Ten balíček o výške 30 miliónov eur, pardon, 30 miliard to sú ale prostriedky, ktoré, tak či tak, na ktoré má nárok teda Grécko z dôvodu fungovania e, štruktúrálnych fondov e, na obdobie 2014 až 2020. Takisto sme počuli, ako pán Juncker je istým spôsobom cynickým zástupcom Európy, ako ohrozoval, alebo teda sa vyhráža teda Grécku, ak nepodpíše ten tretí záchranný balíček. E, treba prestať, e, pán Juncker, e, konať takýmto spôsobom ako zástupca alebo predstaviteľ neokoloniálnej Európy, ktorá sa riadi Nemeckom a nemeckými pokynmi. Naozaj nedokážeme skorej zožať plody našich, našich snách a preto to treba rešpektovať. Sono in aula? E, ďalší poslanec vyvolený nie je v snemovni. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, rok dozadu sme za vás e, hlasovali a ja som veľmi privítala váš dnešný prejav, pretože ste sa dotkli otázok, ktoré sa týkajú Európy bytostne. Sú tí, ktorí prichádzajú s mnohými výhovorkami. Vidíme národnú sebeckosť a takisto egoizmus. E, mali sme hospodárskú krízu, teraz máme migračnú krízu a vidíme, alebo sme svedkami Európy, ktorej e, občania sú stále chudobnejší. Keď hovoríme o nacionalizme v jednotlivých členských štátoch a keď hovoríme o našich jednotlivých slabostiach e, a takisto hovoríme o prevzatí zodpovednosti, tak to vedie k vytvoreniu takého začarovaného kruhu. Naozaj to vedie len posilneniu pocitu, že treba vytvárať viac zodpovedností na úrovni krajín, ako je Spojené kráľovstvo, e, Maďarsko. Všetci sa musíme chopiť tej zodpovednosti a môžete sa na to každopádne spolahnuť. Slovo má pani kolegyňa Forenca. Eh, Pán predseda, ja si myslím, že dnes ráno to je e, rozprava, ktorá má historickú relevantnosť, ja si dovolím povedať, že si my e, nemôžeme dovoliť tu na nejakú akúkoľvek formu pokritectva. Ja si myslím, že rozlišovanie medzi utečencami a hospodárskym alebo ekonomickými migrantami, to je len fiktívne rozlíšenie. My máme povinnosť zachraňovať životy tých, ktorí utekajú pred hladom, pred vojnou, pred destabilizáciou, ktorú, ku ktorej sme my veľmi často, ku ktorej sme my veľmi často prispeli a sme ju spolu vytvárali. Musíme e, diskutovať aj o, tým, o tom núdzovom stave. E, sme konfrontovaní prílevom tých utečencov a takými neuveriteľnými obrazmi. Musíme hovoriť aj o štrukturálnych aspektoch e, politiky únie, musíme hovoriť o reformovaní azylového práva na azyl, musíme hovoriť o novom zadefinovaní občianstva, ktoré by bolo také cezhraničné alebo teda prierezové. A takisto musíme hovoriť o tom, ako zamedziť e, často smiešným frázam, keď hovoríme, že otvoríme e, domy, pritom naše domy nie sú na poriadku. Vážený pán predseda komisie, bola som veľmi prekvapená, pokiaľ išlo váš dnešný prejav, nie pokiaľ ide o TTIP. Totiž tá dlhá časť vašho prejavu o solidarite a o utečencoch, už tá časť si vyžaduje rešpekt. Bolo vidno, že to beriete vážne. Totiž vy ste povedali, že je abnormálne znižovať rozvojovú pomoc. To znamená, že finančné a materiálne možnosti máme, teda pomôcť tým, ktorí utekajú pred vojnou. Veď je vážna azilanti od prvého dňa by mali mať možnosť pracovať, sami si zarábať peniaze. Ja pevne verím, že po vás budú nasledovať aj ostatní, ostatné hlavy eh, štátov a vlád. Potrebujeme predseda, predsedu rady, ktorý bude pomáhať vám a celej komisii a bude sa snažiť o vytvorenie solidárnej Európy. Ďakujeme pekne, pani Lunaček. A teraz slovo má teraz pán Juncker, pán predseda komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda. Ja som tak veľa rozprával, e, že jednoducho nebudem dlho odpovedať, keďže to tak povedal pán predseda, no či budem taký stručný, to už je druhá vec. No a pán predseda komisie ma neprerušil vo svojej funkcii ako predseda parlamentu. Hádam dve, tri alebo päť vied z mojej strany po tejto rozprave. Chcem upozorniť na to, že nie je pravda, že rada by tu nebola zastúpená je tu predsa luxemburský minister, bol ministrom, ktorý bol zodpovedný za migráciu, zobral sa integračnými otázkami. Teda, ak je niekto v luxemburskej vláde, kto vie, o čom sa tu hovorí, tak je to práve pán predseda rady. Ja som vďačný za to, že tu bol prítomný. Nož, druhá vec. No, viete, nie je nie je korektné takto kritizovať pána Tuska práve preto, že tu nie, nie som jeho hovorcom ale mm, kde bol pán Van Rumpuy, keď sa vtedy diskutovalo. Je to diskusia medzi Európskym parlamentom a komisiou. No a tak je to dohodnuté medzi komisiou a parlamentom a pánom Tuskom. Ja som sa o mojom prejave veľmi dlho rozprával celé týždne, teda s pánom Tuskom. On je momentálne v Turecku, no Turecko vlastne má s týmto problémom dočinenia no a prítomnosť pána Tuska v Turecku je dôležitejšia ako prítomnosť jeho tu počas rozhovoru medzi, Európskym, medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Takže je to v skutku tak. Ja som hovoril o tomto prejave s pánom predsedom, on je teraz v Turecku, takže prosím vás, bránim ho proti tejto vašej kritike, ktorá absolútne nie je primeraná. Pokiaľ ide o Grécko, niektorí um, hovorili o tomto um, probléme. E, nie toto, uh, vy ste hovorili o štrukturálnych fondoch pre Grécko, ale Grécko tam chýba, eh, tam chýba kapacita absorbovať eh, tieto fondy. A komisia urobila to s pánom Dombrovskisom, že združila personálne zdroje, aj všetky ostatné zdroje komisie, aby pomohla Grécku absorbovať e, tieto, tieto financie a aby sme pomohli a umožnili Grécku urobiť to, čo Grécko malo robiť už roky, ale neurobilo to. A pokiaľ ide ešte o tému Grécku, mohol by som hovoriť naozaj hodiny. E, ja akceptujem aj kritiku. Ja netvrdím, že program, ktorý sme vyrokovali, je estetickým príkladom, ktorý by mali všetci ostatní opakovať, ale ja som, tak ako som slúbil Európskemu parlamentu, urobili sme štúdiu sociálnych dopadov gréckého programu. A toto ste tu ani slovom nespomenuli. A keby ste uh, kritizovali za toto komprávne. My sme to zrealizovali, túto štúdiu. Pokiaľ ide o otázku, či sa má aplikovať vyššia DPH v reštauráciách, respektíve v gastronómii, je to technická alebo politická otázka. My sme rozhodli politicky. Vy by ste to mali vedieť. Predseda Európskej komisie prevzal na seba úlohu znížiť e, obranný rozpočet Grécka. Grécka vláda toto nenavrhla. Ja som to navrhol v mene komisie. Navrhol som, aby sme spravodlivým a korektným spôsobom zdanili sektor e, výrobcov lodí a lodiarstva. Toto Gréci nechceli, grécka vláda to nechcela. Ja som ale dva, e, dve hodiny toto vysvetloval gréckému premiérovi, že je potrebné korektne zdaniť tých, ktorí sú v Grécku najbohatší, nie tých, ktorí sú obeťami krízy. To nebol pán Cipras, to, bol, to som bol ja, kto to navrhoval. Ja som... Vy vždy, vždy počúvate iba jedných, ale nepočúvate druhých, hovoríte o nejakej úprimnosti, ale nebudem už ďalej hovoriť o gréckom prípade, pretože vy by ste mi inak povedali, že zasahujem do vnútornej politiky Grécka a to nechcem robiť. Ja ale vítam veľa návrhov, ktoré predložil pán Cipras a myslím si, že mm, sú to dôležité návrhy. Komisia e, je súčasťou bývalej trojky, to je pravda, ale keby komisia e, nebola tam prítomná, tak reformný program by bol oveľa ťažší, oveľa ťažšie realizovateľný, ako to nakoniec bolo. Komisia to uľahčila. A pokiaľ ide o ostatné štáty Írsko, Portugalsko, Španielsko, Lotyšsko. Tieto štáty ukázali už konkrétne výsledky a potvrdili našu analýzu, že keď urobíte dobré reformy, tak e, výsledky sú potom naozaj dobré, lepšie ako bez reforiem. Pokiaľ ide o tému TTIP dohody, ja nie som naivný, nie som naivný, pokiaľ ide o dohodu e, o voľnom obchode so Spojenými štátmi. Potrebujeme túto dohodu. Podmienky, za ktorých táto dohoda e, vzniká, nie je len otázkou komisie, ale aj členských krajín. V priebehu rokovaní, ktoré sa uskutočňujú, ale viete, ten, ten postoj povedať, že túto dohodu nepotrebujeme, no viete, s tým sa v žiadnom prípade neviem stotožniť. Musíme rokovať aj naďalej a rozhodne túto dohodu potrebujeme a budeme ju mať za takých princípov, ktoré zodpovedajú Európskej únie. A teraz niekoľko slov k poľnohospodárstvu, pretože som to pôvodne nemohol povedať. Ja som veľmi viazaný na európskych poľnohospodárov. Ja som ako premiér, ako minister e, financí e, som e, vždy bránil európsku poľnohospodárskú politiku, pretože bez poľnohospodárov, bez vinárov by Európa nebola tým, čo je dnes. Takže nemôžeme teraz nechať poľnohospodárov v stichu. Európska komisia prispie k tomu, aby sa prekonala mliekarenská kríza, pretože tá skutočne ohrozuje výrobcov mlieka, takže by sme mali tú krízu odstrániť. Prvé pokusy sme urobili a teraz počúvame radu a parlament. Ďakujem pekne, pán predseda, za veľmi dlhú pozornosť tejto snemovne. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Juncker, za váš výklad. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho